Dámy a páni, začali by sme. Aj tak už troška meškáme. A máme dnes na programe veľmi dôležitú tému. Máme podklady komisie a sme si povedali, že sa tejto téme odstraňovania radioaktívneho odpadu ešte vyjadrime a ukážeme sa, aký sme múdri. Ďakujem všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a poskytnú nám ďalšie informácie. Máme, ako vždy, veľmi napätý plán, ale chceli by sme dnešný čas dobre využiť a preto žiadne zbytočné reči. A hneď by som kolegov upozornil na to, že začneme s odbornými prednáškami, tak ako je to uvedené v programe. A najradšej by som začal hneď podľa programu a dal slovo pánu Riotemu, ktorý je vedúci e, oddelenia pre e, ochranu pred radiáciou a hospodárenie s radioaktívnym odpadom pri OECD. Takže E, navrhujem, aby sme hneď odovzdali slovo pánu Riotimu a pustili sa do práce. E, ospravedlňujem sa, ale mám taký pocit, že rečník nemá zapnutý mikrofón a nepočujeme preto veľmi dobre. Áno, teraz to rečník zbadal. Takže dobré ráno, dámy a páni. Chcel by som povedať niekoľko názorov a informovať o výsledkoch práce agentúry pre radioaktívny odpad OECD. Je to otázka hospodárenia s jadrovým odpadom, otázka prístupu k tejto problematike. A uviedol by som veľmi rýchlo OECD, aby ste vedeli pozadie tohto. A potom by som povedal niekoľko slov o stave eh, hospodárenia s odpadom podľa nás a potom by som sa zaoberal niektorými problémami, niektorými časťami, kde máme pocit, že treba ešte pracovať a riešiť veci v medzinárodnom kontexte, v medzinárodnom meradle. Takže pokiaľ ide o EEC a túto agentúru, OECD má 33 členov a očakávame, že Estonsko vstúpi do OECD pravdepodobne začiatkom budúceho roka a možno v roku 2012 Rusko. Nie všetky členské štáty OECD sú jadrové štáty. Zelení nie času, ale zmení sa to. Slovinsko požiadalo o účasť v práci a chcela by sa stať súčasťou NAA, čo bude pravdepodobne potom v apríli budúceho roku. Máme e, silnú spoluprácu s komisiou a s IA vo, Viedne, vo Viedni. AAE vo Viedni. Naša agentúra pracuje na základe expertných skupín. Myslím si, že máme okolo 1500 expertov zapojených do našich činností v rámci celej e uh, NEA. Takže, ako som povedal, máme okolo 1500 expertov, máme malý sekretariát a naša práca je skutočne práca expertov na celom svete. a výsledky našej práce si zaslúžili už určité uznanie. Sme technickou agentúrou a pracujeme na základe vzájomnej dôvery a porozumenia. Tiež je dôležité si uvedomiť, že máme tu na rôznych aktérov, tých, ktorí rozhodujú, riadia, predstavitelia štátnej správy, medzi, eh, mimovládne organizácie v odpadovom hospodárstve už máme aj spoločnosti z Ruska, Rumunska, Slovinska a samozrejme máme veľmi silnú spoluprácu s komisiou. A myslím si, že my sme najsilnejší práve v oblasti e, jadrového odpadu s dlhou životnosťou a v oblasti bezpečného uskladňovania e, jadrového odpadu. A teraz by som prešiel pre nízky a stredný e, odpad s nízkou a strednou úrovňou máme pomerne veľa skúseností. Máme 50 až 80 uskladiš na svete, úložisk na svete, ktoré boli e, otvorené, zatvorené počas posledných 50 rokov. Máme skúsenosti E, s celým životným cyklom takýchto e, úložisk. Tá koncepcia pre takéto úložiska nízkej a strednej úrovne sú rôzne, sú to rôzne zariadenia, či na povrchu, ale aj niekoľko zariadení pod zemou v hĺbke 50 až 100 metrov a ako viete, aj pri odpade s nízkou úrovňou žiarenia sa niektoré štáty rozhodli pre podzemné uskladnenie. Ako viete, máme niekoľko tried odpadu, ktoré by si vyžadovali osobitné riešenie, napríklad odpad z odstávky grafitových reaktorov alebo odpad zmiešaného charakteru. Potom tu máme vyhorené palivo, ktoré sa považuje tiež za odpad a ako vieme, veľmi dlho sa o tomto hovorí z hľadiska alternatív úložisk voči geologickým úložiskám. Hovorí sa tu o rôznych exotických možnostiach uloženia napríklad vo vesmíre, na dne mora, pod dnom mora a podobne ale ja myslím, že jednoducho sa to nedá realizovať, pretože by došlo k porušeniu medzinárodných dohôd, ohrozeniu bezpečnosti a takisto aj ohrozeniu rozvoja či zásob. Hovorí sa často o doprave a to z dvoch hľadisk, z dlhodobého hľadiska, z hľadiska kapacity, ako aj z hľadiska riešenia súčasných problémov. Chcel by som ešte spomenúť, možno, že ďalší kolegovia o tom budú hovoriť, o štúdii našej um, uh, agentúry pre jadrovú energiu z hľadiska dopravy, dopravy a životného cyklu. A výsledky tejto štúdie, ktorá má teraz 4 roky, sú také, že samozrejme dosiahnete zníženie objemu eh, ďalším spracovaním, ale E, zníženie objemu, povedzme na úrovni 30, alebo z hľadiska získania tepla a podobne, takýto scenár ako keby recyklácie sa dá dosiahnuť len v úplne zatvorenom e, prepracovaní e, paliva v uzavretom cykle. Je to možnosť niečo na premýšľanie do budúcnosti, ale nie je to aktuálne v súčasnosti. Uskladnenie, uloženie, aj tu je dohoda, že takéto riešenie nie je udržateľné. Všetci si to uvedomujeme a je taká dohoda, že geologické úložisko je zatiaľ jediná vedecky overená možnosť ukladania tohto odpadu bez potreby riadenia odpadového hospodárstva. E, potom sme robili, alebo sa robí niečo také ako verejný súhlas, verejné vyjadrenie, pretože geologické uloženie potrebuje veľkú ochranu. Záleží od rôznych geologických formácií, prostredia, podmienok. E, rozvíja sa na celom svete, ale je potreba, aby všetci zúčastnení od začiatku poznali svoje názory a zohľadňovali ich. Vidíme, že jednotlivé krajiny si roz, vybrali rôznu cestu v závislosti na svojom sociopolitickom vývoji, histórii, takže roz, riešenia nemusia byť podobné pre e, všetkých, ale všetci majú spoločné ciele bezpečnosti Dôležité je, aby všetky krajiny mohli teraz napredovať. Máme dostatok informácií a vieme, že sa dá vypracovať aspoň plán pre všetky krajiny, ktoré majú takýto typ odpadu. Pozrime sa teraz na to, aké oblasti sú tie oblasti, kde pracujeme v medzinárodnom medadle. je tu jedna vec, ktorá sa týka dlhodobého E, žiarenia. Máme medzinárodné dohody, zásady zakotvené v dohovoroch, v zásadách bezpečnosti Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu a podobne. A máme aj odporúčania pre túto oblasť. Keď si pozrieme nariadenia, ktoré sa týkajú tohto dlhodobého aspektu, tak vidíme, že v rôznych krajinách existujú zásadné pravidlá pre túto otázku ale to, ako sa vyvíja táto oblasť, to sa líši medzi krajinami a môžeme povedať, že sa nie vždy zhodujú, alebo sú tu aj veľké rozdiely. Sú veľké rozdiely v cieľoch bezpečnosti, ako aj v tom, ako sa e, ho, uvažuje o dlhodobej bezpečnosti. Niektoré krajiny majú kritéria na základe rizikových údajov, iné krajiny majú e, tie isté kritéria možno, ale s úplne inými hodnotami. Zaoberali sme sa touto otázkou v našom výbore pre odpadové hospodárstvo a e, snažili sme sa zistiť, že či aspoň, alebo ukázať, že tieto všetky kritéria vedú k rovnakej úrovni ochrany života aj v ďalekej budúcnosti. Ale je to veľmi ťažké, je to veľmi nejasnosti, neistých vecí a nedokážeme urobiť primeraný odhad na tejto úrovni. Pozrime si ešte technické otázky. Technická dôvera sa nechápe väčšinou ako veľký problém ľudia sú presvedčení a veria, že technické dôkazy možno získať pre všetky e, aktívne projekty, ktoré momentálne prebiehajú. Základom tejto technickej dôvery je, sú aj medzinárodné vedecko-výskumné výskumno-rozvojové projekty, počítačové modely, hodnotiace počítalové modely, a bezpečnostná e, sieť alebo oblasť, kde sa hovorí, že sa nemôže spoliehať len na počítačové modely, ale treba mať integrovaný pohľad na bezpečnosť a treba zohľadniť aj ukazovatele, ktoré sa nedajú veľmi ľahko previesť na presné čísla. Dôležitá je aj práca, ktorá sa robí v podzemných laboratóriách. Myslíme si, že je to dôležitá cesta na vybudovanie technickej dôvery a nemali by sme ani e, zabúdať na úlohu nezávislých, orgá- nezávislých orgánov dohľadu a taktiež by sme nemali zabúdať aj na hlavesnické hodnotenia. Pokiaľ ide o technickú dôveru v znalosti, vo vedu, v výskum a vývoj, tak vždy sú tu nové veci, ktoré sa objavia, ktoré zmenia naše poznanie a preto je dôležité, aby zodpovedné organizácie osoby pokračovali vo výskume a vývoji napriek tomu, že už sú v etape realizácie úložisk. Najdôležitejšia súčasť je e, zaangažovanosť a máme aj e, tzv. fórum formálnej dôvery aktérov, kde hovoríme s jednotlivými aktérmi, navštevujeme miesta, kde sa uvažuje o vybudovaní úložiť vo Fínsku, v Kanade, v Nemecku, Španielsku, Maďarsku, Francúzsku. A na budúci rok budeme pokračovať tejto činnosti vo Švedsku aktéri naši e, účastníci vyžadujú aktívnu účasť na projektoch, to je všeobecná zásada, ale mali by sme vidieť aj to, že e, včasné zapojenie týchto aktérov je dôležité pre vybudovanie spoločných hodnôt a cieľov pre tento projekt. Privláda tu taký názor, že pre úložiska okrem technickej licencie potrebujeme aj spoločenskú licenciu, takú spoločenskú dohodu, spoločenský súhlas pre hospodárenie s radioaktívnym odpadom. Jednou dôležitou súčasťou tohto je, že projekty by mali byť postupne budované krok za krokom, mali by v sebe obsahovať body, kde sa dá rozhodovať, aby sa prípadne mohol zmeniť smer procesu v závislosti na hodnotení jednotlivých referencií, alternatívnych možností a možno niekde bude treba sa aj vrátiť späť je treba mať takýto fungujúci postupný systém a preto sú potrebné transparentné postupy, jasné úlohy a povinnosti všetkých účastníkov a mali by sme nezabúdať aj na to, že z hľadiska verejnosti samotný proces je veľmi dôležitý a je takisto dôležitý ako výsledok týchto hodnotiacich aktivít. jedna dôležitá vec, o ktorej sa teraz diskutuje a ktorá sa neustále objavuje, je otázka reverzibility a e, rehabilitácie, teda inštitucionálne cesty na zmenenie projektu, ako aj technické, e, technické e, podmienky na to, že by sa prípadne vzdalo nejakého procesu alebo úložiska. Toto ovplyvnilo názor na to, že čo je úložisko, pretože momentálne nemáme žiaden fixný názor na to, že čo je podzemné uskladnenie, čo sú nejaké úložiska, čo sú možnosti e, zvratiteľnosti a podobne. Takže zmenil sa názor aj pohľad na to, čo je úložisko. A technická možnosť e, tu existuje vždy v prípade geologických e, úložisk. A Samozrejme, neexistujú rovnaké riešenia pre všetkých, ktoré by sme mohli povedať, ale reverzibilita a návratnosť by nemali byť E, výhovorkou na to, aby sa nič nerobilo. Chcel by som sa ešte vyjadriť k, e, k štúdii o partnerskom prístupe, o ktor- ktorú sme robili nedávno. Krajiny prišli s návrhom modelov partnerstie pre takéto e, miesta, kde sú tieto depozitiáre alebo úložiska. A Jedna z hlavných vecí v takomto partnerstve preto, aby fungovalo, je, že treba dať aj určité práva obciam a mali by sme tu mať aj prvok dobrovoľnosti, ktorý sa vzťahuje na obce. A napríklad je to právo veta, právo odstúpenia v niektorých etapách, krokoch projektu. Taktiež je jasné, že toto partnerstvo vyžaduje určité podporné opatrenia. Väčšinou obce sú pripravené prijať takéto úložisko, ale sú to väčšinou obce, ktoré nemajú dostatočné znalosti a preto im treba poskytnúť informácia, školenia. pretože je to prínosom nielen pre krátkodobý vývoj, ale aj z dlhodobého hľadiska pre kvalitu života. Chcel by som ešte poukázať na jednu konferenciu, ktorú budeme mať v Japonsku v oktobri budúceho roka. Je to medzinárodná konferencia o geologických úložiskách, ktorá sa koná každé 4 roky. Súčasná téma sa zaoberá aktuálnou otázkou tejto problematike. Je to národný, je to národný záväzok a regionálna a miestna dôvera. Súhrnom by som chcel povedať, že my v ENEA máme pocit, že geologické úložiska sú technicky možné a môžu sa realizovať v rôznych geologických situáciách. Sú tu určité problémy, napríklad z hľadiska úpravy e, dlhodobej bezpečnosti. Myslíme si, že technická dôvera je vybudovaná, vychádza z spolupráce, vidíme, že teraz dochádza k zložitejšiemu rozhodovaciemu procesu na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Reverzibilita a návratnosť, navratiteľnosť sú súčasťou tohto celého e, postupu. Máme mnoho skúseností E, zapájania aktérov na miestnej a regionálnej úrovni, ktorí sú dôležitými partnermi a chceme v tomto úsilí pokračovať. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Äh, Ďakujem pekne za túto prvú prednášku v našom rozhovore pre vašu informáciu a ako druhý rečník bude profesor doktor Tomalskov ktorý pracuje v Aachene. Ide o jadrový obeh a prehlbí naše vedomosti v tejto špeciálnej oblasti, teda pán Tomavské. Ďakujem, pán predseda. Ja okamžite začnem keď vidím tú prílisku, budem hovoriť o doprave dnes ako o možnosti pre management vysoko radioaktívneho odpadu. A v prvom rade pár slov o jadrovom výskume a e, ako vyučujeme váchenie v oblasti dopravy, motivácia, redukcie vysoko e, úrovňového odpadu. Má to v Nemecku politické pozadie, čo sa týka konečného uloženia a tá koncepcia, ktorú by sme chceli predstaviť v diskusii, potom niekoľko slov o štúdie, štúdii feasibility ohľadne koncepcie dopravy, na ktorej teraz pracujeme, a potom porovnanie s belgickým dopravným projektom, ďalšie, projekt, ďalšie kroky a pár slov na záver. V prvom rade výuka v oblasti jadrovej vedy a výskumu v Achene. Ja som vedúcim eh, Inštitútu jadrového palivového cyklu v Achene. To bolo založené od roku 2008 na Univerzite v Achene. My eh, rozvíjame inovatívne a technické riešenia pre celý palivový cyklus a medzi tým po 1,5 roku máme teraz 25 zamestnancov, ktorí e, pracujú v štyroch pracovných skupinách. Okrem toho máme ďalší inštitút v Achene, to je Inštitút reaktorovej bezpečnosti a technológie, ktorý vedie môj kolega profesor Alevaj. Máme e, stredisko nášho výskumu máme štyri e, témy. Poprvé jadro jadrové dodavky a odstraňovanie. Momentálne pracujem na bezpečnostnej analýze projektu uložiska, konečného uložiska v Nemecku, potom doprava, charakterizácie nukleárneho odpadu, nukleárna simulácia a takisto komunikácia voči verejnosti a PR alebo vzťahy s verejnosťou. Pre výuku sme inštalovali nový hlavný program, to je eh, radiobezpečnostné inžinierstvo, je to konzekutívny eh, master program na 4 eh, semestre, to znamená dvojročné plné štúdium a začali celodenné štúdium, začali sme v oktobri tohto roka s týmto programom. Obsah kurzov je jadrový palivový cyklus, prevádzka bezpečnosť jadrových zariadení, jadrová chémia a fyzika, technológia pre spracovanie a odstraňovanie odpadu, simulácia. Máme vysokový výkonný počítač vo výskumnom centre v Julichu a potom bezpečnostná analýza manažment radioaktívneho odpadu a jeho odstraňovanie a vzdelávanie vysoko kvalifikovaných špecialistov pre celý e, jadrový palivový cyklus a snáď môžem spomenúť, že pred tým, než to bolo naplánované, Aachen, Jülich aj Westhalsko v roku 2009 by boli bez jadrového odpadu a jadrových zariadení aj v univerzitných štúdiách a vláda vo Westfalsku zmenila tieto plány v roku 2005 a to je dôvod, prečo ľudia ako ja teraz pracujú na univerzite v Achene. Teraz prídem k doprave alebo k preprave a poprvé, prečo by sme mali vykonávať prepravu a čo je preprava. Keď sa pozrieme na čerstvé palivo, poviem tu tonu alebo tisíc kilogramov, takže e, e, spaliteľná časť uránu keď, keď máme obohatenie 3,3 stupňa, potom by sme mali 33 kg hodavého uránu 35 eh, na začiatku a po troch rokoch v reaktore stále máme 8 kg z toho, ktorý sa nepoužije na produkciu energie. Potom máme výsledok toho procesu štiepenia. Máme tam produkty štiepenia, je tam plutonium, urán 236 a to, čo nazývame drobné prvky, to je neptúnium, americium a kúrium a plutonium a posledné tri radionuklidy. Tam hovoríme, keď hovoríme o dlhom trvaní jatrových produktov, toto sú prvky, ktoré sú zodpovedné za to, že musíme hovoriť o miliónoch rokoch pre konečné odstránenie. A otázka je, či by bolo možné zničiť tieto štyri radionuklidy, či by sme potom mohli dojsť, do, získať redukciu v rámci požiadaviek pre úložiska dlhodobého charakteru. Takže tu vidíme v priebehu času 100 tisíc rokov radiotoxicitu rôznych prvkov. A čo tu vidíme vpravo, to, je, to sú tri tieto prvky, ktoré sú zodpovedné za dlhé trvanie radiotoxicity, to je plutonium, americium a kurium. A Opäť, či by, ak by bolo možné zničiť tieto radionuklidy, potom <clears throat> by sme skončili s časovým obdobím e, dĺžky trvania asi tisíc rokov v porovnaní s čerstvým uránom. Čo je aké je politické pozadie v Nemecku ohľade konečného odstraňovania odpadov, ako to posudzujeme my. Otázka veľkého a strednodobého odpadu bola riešená inštaláciou konečného úložiska Konrad. To získalo licenciu v roku 2002 a teraz sa buduje a bude spustí sa do prevádzky niekedy medzi rokom 2015 až 2019 ohľade odpadu vysokej úrovni, čo sa týka generovania tepla v Nemecku, jediné konečné úložisko sa momentálne skúma a prevádzka by mohla začať v roku 2035 najskôr, ak bude preukázaná e, vhodnosť a spôsobilosť, ale samozrejme Kolim má veľký politický dopad v Nemecku a takže budeme viesť diskusie aj v budúcnosti o tom, či máme skúmať Gurlim alebo aj iné potenciálne úložiska, ale momentálne môžeme povedať, že nie je tu konečné úložisko pre odpad vys- vysokého, vysokej úrovne. Keď porovnáme rôzne stratégie manažmentu odpadu, to vidíme na tomto obrázku. Napravo máme čas v rokoch až do 10 miliónov rokov a potenciál rizík. Ak by sme neurobili nič len konečné odstranenie spaleného odpadu, skončili by sme na tej červenej krivke. Keď robíme opätovné spracovanie a spalujeme urán a plutónium, to by skončilo na žltej krivke a ak by sme robili opätovné spracovanie, tzv. partitioning a prepravu, že by sme ničili tieto štyri radionuklidy, o ktorých som hovoril, to by predstavovalo modrú krivku. Takže dohromady by sme prišli k redukcii faktoru najmenej desaťnásobne nižšiemu, ako keď robíme, ako keby sme robili priame odstraňovanie, aký je princíp dopravy, ako zničiť e, dlhoživotné čiastočky. Tu vidíme príklad Plutónia 239. Potrebuje neutróny, neutrony, aby to zničili, ale na produkciu neutrónov potrebujeme protón, to je, to je vodíkový nukle, nukleid a musíme ich urýchliť. Potom musíme ohriať ten terč, kde z jedného protónu získame asi 20 neutrónov a tieto neutróny sa potom využívajú na štiepenie alebo aktiváciu štiepenia týchto štyroch radionuklidov, o ktorých som rozprával. Takže by sme napokon mohli e, u štiepiacich produktov, ktorí majú kratšiu životnosť, alebo sú dokonca bez akejkoľvek životnosti. My skúmame systém prepravy pre plynovo chladené zariadenie, na rozdiel od toho, čo sa robí napríklad vo Francúzsku alebo v Belgicku. A ja to vysvetlím neskôr. Máme rôznych projektových partnerov, to je môj inštitút v Achene, potom výskumné centrum v Jülichu, máme, spolupracujeme so Siemensom a s Frankfurtským inštitútom pre pokročilé vedy a my vyvíjame subkritický experiment e, plynovo chladenej transmutácie subkriticky. To znamená, že potrebujeme urýchľovač, aby urýchľovač mm, získal kritické parametre. Keď vypneme urýchľovač, potom proces okamžite e, bude zastavený. Ciele musíme byť kompatibilní s politikou phase-outu a postupného odstránenia e, v Nemecku. My hľadáme subkritické systémy a e, vykonávame štúdiu feasibility. Začali sme s touto štúdiou v októbri 2009 a budeme publikovať výsledky vo februári budúceho roka. Budúceho roku. My, teda to je môj inštitút, s rôznymi projektovými partnermi a vzhľadom na krátkosť času, ktorý tu máme, nepôjdem tu do podrobností. Hlavná otázka, samozrejme, alebo hlavné otázky sa týkajú jadrového paliva, potom urychľovača. My sme vyvinuli taký, ktorý je dostatočný pre takéto zariadenie. Potom skúmame zdroj neutrónov, ako spalačný cieľ môže vyzerať a potom neutronický alebo tepelno-hydraulický e, plynovo chladený reaktor a výhody zo strany takejto koncepcie pre konečné odstránenie odpadu na vysokej úrovni. Myslím, že je dôležité, aby sme sa podrobnejšie pozreli na to, čo, aké budú skutočne výsledky prepravy, ako, ako výhody pre konečné odstraňovanie e, odpadu na vysokom stupni. Teraz tu je e, schéma e, reaktoru, tu sa vytvárajú neutróny a okolo spalačného terča sú palivové prvky umiestnené, palivové články a vonku máme e, zatienenie alebo kryt, aké sú rôzne systémy vo medzinárodných koncepciách. V princípe máme štyri rôzne koncepcie. Prvá je francúzsky systém Astrid, e, sodíkovo chladený e, rýchly reaktor, druhý je tiež tzv. rýchly fast breeding reaktor, to Allegro, to vyvinula Česká republika, Maďarsko a Slovensko, potom Mirha, to je olovo, bismutovo chladený podkritický rýchly reaktor, čo sa mení z času na čas a takisto beží to aj v móde ADS, je to kritický alebo subkritický systém a máme systém, ktorý my by sme chceli navrhnúť, to je subkritický plynovo chladený e, urychľovačový systém s hlavnými spôsobmi dopravy. Keď porovnáme tieto dva potenciálne podkritické systémy, to je AGT a Mirha, aké sú výhody a nevýhody. Chcem povedať, že výhody systému Mirha, to je olovo alebo olovo-bizmutový systém je vysoková, vysoká kapacita chladiacej látky a nízky prevádzkový tlak. Výhody nášho systému sú napríklad zjednodušenie zaobchádzanie s palivom, jednoduchšie v plynovo chladenom systéme než v olovom chladenom systéme, zjednodušená dekontaminácia v prípade poruchy palivového článku, výhody v procese získavania licencie kvôli skúsenostiam s vysokotepelnými reaktormi a vyššia flexibilita e, e, e, rozmiestnenia spalačného terča. Napríklad, keď sa pozrieme na olovom chladený systém, potom neutróny sú vytvorené v priestore 15 cm, takže to je ako bod, ako bodový zdroj, kdežto v plynovom, plynom chladenom systéme e, máme segmentovaný terč a môžeme tam inštalovať všetky dĺžky, ktoré sú potrebné na to, aby sme spálili potom dlhoživotné čiastočky. A to je veľmi dôležité pre aby sme prešli od demonstračnej fázy k skutočnému priemyselnému zariadeniu. Ďalšie kroky, proces rozhodovania pre nemeckú účasť v projekte Mirha po belgickom predsedníctve budeme hovoriť s pani Merkelovou o tejto otázke, potom e, ďalšie e, vyvinutie plynovo chladeného subkritického zariadenia Agate a iniciácia rozhodnutia by mala byť integrovaná do, koneč, do stratégie konečného odstraňovania odpadov v Nemecku. Závery delenie a transmutácia prispievajú k redukcii radiotoxicity a e, k tepelnému výkonu vysok, e, paliva na vysokej úrovni. Sukritický systém je adekvátny pre e, redukciu paliva na vysokej úrovni. Štúdia feasibility našej koncepcie Agate ukáže, že plynovo chladené ADS a ich kompetentné výskumné a technické prvky sú potrebné, aby sme preukázali technickú e, realizovateľnosť transportačného zariadenia a to samozrejme nám bude trvať ďalších 20 rokov. Okrem Mirhy Agate by mohla byť demonstračným zariadením pre plynovo chladený e, rýchly reaktor. Ďakujem vám za pozornosť. Eh, darf mich ganz herzlich... Chcem sa veľmi pekne poďakovať. Bola, boli to zaujímavé dodatočné informácie a teraz ukončíme prvé kolo dôležitými poznámkami zo strany doktora Apela, Apela ohľadne eh, geologického úložiska. Nech sa páči. Roll. Ich bin gebeten worden, über etwas zu sagen über die geologische Eignung von Endlagerstandorten. Ďakujem veľmi pekne. Mňa zaujímajú kritéria a postupy výberu úložisk z hľadiska verejnosti. Tieto aspekty sa týkajú vo veľkej miere obsahu jadra návrhu smernice. Chcem tu uviesť len tri e, body a potom ďalej na to poukázať. Ide o najvyššie normy bezpečnosti, o ktoré sa snažíme, čiže najvyššia možná bezpečnosť. Potom je tu otázka transparentnosti rozhodovacích procesov, ako aj otázka účasti verejnosti, alebo teda tých zúčastnených alebo aktérov. Už len z tohto vyplýva, že ten pomer technicko-bezpečnostných aspektov a ne technicko-bezpečnostných aspektov, teda spoločenských alebo hospodárskych aspektov, je otázka, ktorá má veľký význam. Chcem o tom hovoriť na základe týchto bodov a zamerám sa tu na všeobecnú úroveň, pretože geológia v členských štátoch EÚ je veľmi rozdielná a musíme hľadať špecifické riešenia a samozrejme aj spôsob rozhodovania v členských štátoch, či už z právneho hľadiska alebo z iného hľadiska je rozdielný a to sa teda nedá jednoducho rovnomerne aplikovať. Takže každý si musí nájsť svoje vlastné riešenie v tomto veľkom rámci. Ešte len na pripomenutie, prečo sa dnes hovorí o takomto skladovaní v geologických systémoch, pretože už dávno sa došlo na to, že s tým súvisí mnoho výhod, pretože tento, ide tu o vzdialenosť medzi biosférou a odpadom, ktorý sa nám takto podarí dosiahnuť. Ide o schopnosť geologických bariér uzavrieť radioaktívny odpad alebo zabrániť ich preprave plynom či vodou. Geologické bariéry, ktoré sú takto nositeľom bezpečnosti, sú pasívnym systémom. To znamená, že nepodliehajú nejaké kontrole eh, alebo opravám tento pasívny stav bezpečnosti sa porovnáva s tým časom, ktorý musíme zohľadniť. Je to teda stav, ktorý sa dosiahne pomerne rýchlo. A je tu tá šanca, že tá funkcia, tá dlhodobá funkcia stability a všetky bezpečnostné relevantné vlastnosti E, určitého stanoviska sa dajú definovať a zobraziť pomocou pozorovania prírody. V minulosti sa aj myslelo, že uskladnenie radioaktívneho odpadu v hlbokých geologických formáciách je nákladovo výhodným riešením, ale dneska to už tak celkom nie je. Viedlo to veľmi rýchlo ku koncentrácii na tejto ceste e, odstraňovania radioaktívneho odpadu odpadu. E, od začiatku bolo jasné, že táto cesta nemá len pozitíva, ale má aj určité negatíva, pretože tu musíme uvažovať v dlhých časových horizontoch. Máme tu vysoko radioaktívny odpad, vyhorené palivo, kde sa uvažuje v horizonte milióna rokov, aspoň jedného milióna rokov. A my hovoríme, že tá doba ohrozenia môže byť ešte oveľa dlhšia ak nebudeme mať žiadnu možnosť na redukciu. Takže tieto nevýhody súvisia s tým, že nevieme zaručiť dlhodobý dohľad na takéto dlhé obdobie. To znamená, že časom tu môže dojsť k kresleniu, pokiaľ ide o údržbu a opravu. Ani to sa nedá zaručiť. A odstraňovanie vyhoreného paliva alebo, ďalšie, alebo odpadu, ktorý sa dá ďalšie ďalej spracovať, nie je udržateľné z takéhoto e, hľadiska. Ale vzhľadom na komplexitu systémov, o ktoré ide, je tu dôležité dokázať alebo preukázať dlhodobú bezpečnosť. Možno nie je z technického alebo matematického hľadiska. To sa jednoducho nedá dokázať takto, pretože nechápeme všetky procesy, nemáme informácie o všetkom a podobne. Takže Znamená to, že táto oblasť, a keď dojde k škode, sa už nedá až tak jednoducho odstrániť. Takže e, vedie to k tomu, že máme snahu zredukovať neistotu a nepresnosť na vedecko-výskumnej úrovni a zhľadáme robustný systém, systém, ktorý sa dokáže vyrovnať s malými odchylkami od predpokladu. Toto je prístup, ktorý nechápu všetci rovnako. V kritickej verejnosti alebo v dotknutej verejnosti sa už problémy objavujú skôr. Týka sa to najmä toho, ak ide o stanoviska alebo uložiska blízko dotknutých strán. A často sa tu hovorí o tom, že by sa mali môcť získať látky z úložisk. Toto, nechcem tu hovoriť o tom, pretože je tu konflikt medzi dlhodobým cieľom a želaním tieto odpady alebo časť týchto odpadov jednoducho vyňať znovu zo systému. Skúsenosti, ktoré máme s takýmito procesmi na e, stanoviskách s odpadom, viedli k určitej diskusii vo verejnosti. V 50. 60. E, rokoch sa určovala stratégia a to viedlo k tomu, že uskladňovanie radioaktívneho odpadu sa stalo najdôležitejšou, najviac sledovanou stratégiou. Koncom 70. rokov, 80. rokov 20. storočia sa vypracovali v rôznych krajinách programy vyhľadávania takýchto úložisk a potom to viedlo k tomu, že na tých miestach, kde sa vytipovali takéto úložiska, došlo k väčšinom prejavov odporu miestneho obyvateľstva. To viedlo k zadržaniu, k opozdeniam v týchto programoch a niekedy aj k ich zastaveniu. Výsledkom bolo aj to, že zodpovedné inštitúcie sa začali zaoberať argumentami a obavami dotknutého miestneho obyvateľstva A odvtedy sa do diskusie sa v diskusii zohľadňujú aj obavy, starosti tých aktérov zúčastnených, obyvateľstva v okolí a celkové etické aspekty sú v tejto diskusii oveľa silnejšie, než tomu bolo na začiatku, najmä v 80. rokoch. To pokračovalo a odvtedy je táto diskusia o sociálnych a etických aspektoch odstraňovania tohto odpadu hlavnou súčasťou takéto diskusie dnes. Od 80. rokov môžeme povedať, že tu došlo k utlmeniu už nemáme takúto diskusiu len o týchto témach. Musia tam chýbať, nesmú tam chýbať slova ako transparentnosť, participatívnosť a podobne. V 90. rokoch potom vznikli takéto postupy. E, diskusia dosiahla rôznu úroveň a od roku 2000 môžeme povedať, že medzinárodné inštitúcie, a o tom sme už počuli, došlo tu k hĺbkovej diskusii na tejto úrovni. Je tu niekoľko projektov, napríklad Európskej komisie na roky 2000-2010. E, napríklad je to program COVAM, ktorý sa týka e, odpadového hospodárstva na miestnej úrovni. Chcem ale aj poukázať na to, že hlavným problémom tejto diskusie je to, že už v skorej fáze, keď sa hovorí o stratégii, tí miestni aktéry, miestne obyvateľstvo sa ešte necíti dotknuté to znamená, že sa zúčastňuje tejto diskusie len občas, na rozdiel od e, zo skupenia. A táto skupina sa potom výrazne prejavuje až v čase, keď sa blíži rozhodnutie a keď sa naozaj musia vyrovnať s tou možnosťou, že v blízkosti ich životného priestoru by mohlo vzniknúť takéto úložisko. Znamená to, že e, tu je určitá e, diskusia a výsledky diskusie môžeme ilustrovať na prieskume verejnej mienky z roku 2001, kde sa hovorí o očakávaniach verejnosti z hľadiska uskladnenia radioaktívneho odpadu a vidíte, že tá naliehavosť riešenia uskladnenia, odstránenia jadrového odpadu sa považuje za veľmi naliehavú. Tento problém považuje 67% opýtaných za veľmi naliehavý alebo naliehavý. Ale keď sa spýtate tých istých osôb, že čo si myslia o realizácii konečného úložiska v ich regióne, tak 80% povie nie, u mňa nie. A práve toto napätie, toto napätie na tej jednej strane, tá potreba akceptovať nevyhnutnosť a na druhej strane nechceme to mať, na druhej strane kto by to chcel mať, tak tu vidíme práve to veľké napätie, práve to, čo máme k dispozícii a to je presne to, s čím sa musíme vyrovnať. Aj dnes v roku 2010 tu máme výsledky prepracovania smernice a sú tu určité preferencie verejnosti. Chceme uchrániť budúce generácie pred e, žiarením. Chce, to hovorí vyše 80%. Chceme mať transparentné dohody 60%. 60 e, hovorí o aktívnej účasti verejnosti na rozhodovacom procese, ale len 36-37 hovorí, že geologické e, uloženie je to, čo chceme mať. A to je to druhé e, pole napätia. To znamená, že geologické uskladnenie sa stretáva e, s negatívnym prístupom u verejnosti, mimovládnych organizácií a podobne, ktoré sa k tomu vyjadrejú. Tu je zoznam želaní, ktorý sa vypracoval v súvislosti s projektom Koveno, Kovan, o ktorom som už hovoril predtým, a v ktorom je len málo aspektov, teda byť komplexný technicky aj spoločensky, to znamená, že v takomto postupe má byť zahrnuté všetko, má, tam byť, má to byť spoločenské, majú byť do toho zahrnutí všetci, ktorí by sa mali vyjadriť postaraj sa o skorú a inkluzívnu účasť a zabezpeč vplyv účastníkov. To sú tie odporúčania, ktoré e, vyplynuli z tohto projektu. E, to sú tie najväčšie starosti alebo požiadavky účastníkov tohto projektu. A veto účastníkov sa tu tiež uvažovalo ako možnosť. Aké sú výsledky pre proces výberu takéhoto miesta, stanoviska? Dnes v tejto diskusii o konečnom skladovaní sa musí uviesť aj dôkaz, že tá stratégia, ktorá sa sleduje, je tá stratégia, ktorá je najbezpečnejšia ktorá najlepšie zohľadňuje podmienky danej krajiny. Musia sa zohľadniť etické a spoločenské aspekty. Všetky osoby, ktoré chcú a môžu, musia byť zapojené. Chcem tu poukázať na to, že v prvej etape diskusie je to veľmi ťažké, pretože miestne obyvateľstvo má pocit naliehavosti alebo zapojenia až neskôr. Potrebujeme pochopiť, že tie E, e, regióny, ktoré dostanú potom túto možnosť, alebo ktoré sa zapájajú do tejto snahy e, dosiahnuť regionálny rozvoj. A nakoniec by som chcel zhrnúť to, čo vyplýva z týchto rozporných e, názorov, želaní a samozrejme, že hľadáme bezpečné riešenie, aké dôsledky to môže mať, ako sa spoja takéto technické a netechnické aspekty. Toto je veľmi ťažké. To znamená, že v budúcnosti tu budeme musieť e, pracovať na tomto. Neexistuje tu žiadna všeobecne stanovená užitková hodnota e, pri takomto postupe voľby nejakého geologického stanoviska. Nevieme tu povedať užitkovú hodnotu z hľadiska bezpečnosti a povedať, že užitok bezpečnosti má protiváhu v nejakom inom negatívnom aspekte. Nedá sa to tak povedať. Z môjho pohľadu to je, ten jediný cieľ, cieľové východisko, alebo východisko, ktoré vedie k cieľu, je to, ktoré hovorí o zásade bezpečnosť najprv. Len toto je správny prístup. Keď sa nám podarí zrealizovať túto zásadu, presvedčíme ľudí, presvedčíme ľudí dobrými argumentami, argumentami bezpečnosti, že možno, aj keď nerady, by predsa len dokázali akceptovať takéto úložisko v svojej blízkosti. Pravdepodobne to bude jednoduchšie ich presvedčiť, keď budeme mať pripravené odpovede z technicko-spoločenského hľadiska. Táto zásada bezpečnosť predovšetkým Znamená, že je to priorita, ktorá prevažuje všetky ostatné argumenty, pokiaľ sú tu rôzne alternatívy, o ktorých sa hov- oplatí hovoriť. V tom momente, keď tieto rozdiely zmiznú, potom môžeme uvažovať o rôznych argumentoch ešte pri výbere vhodného riešenia. Toto by boli záverečné slova mojho, mojej prednášky. Ja dúfam, že som vás tu nenechal v ešte väčšej bezradnosti. Samozrejme, že sú e, určité východiska. Projekt Koha napríklad pomohol vypracovať postupy, ktoré členským štátom ktoré pomôžu členským štátom nielen presvedčiť obyvateľov, ale aj začať pracovať podľa postupov, ktoré splňajú tieto všeobecné požiadavky a umožňujú im preto dospieť k riešeniu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ähm, I vám veľmi pekne. Týmto sme prebrali prvý informačný blok. A milí kolegovia, máte teraz možnosť položiť otázky na prednášajúcich, aby ste získali ďalšie informácie. Pán Kalas, nech sa páči. A prosím, keby ste boli konkrétni pri svojich otázkach, pretože o to konkrétnejšia bude odpoveď. Takže pán Kalas. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa tiež poďakovať členom panelu ktorí nám podali veľmi zaujímavé a užitočné informácie, ktoré sú samozrejme prepojené aj na našu prácu. Ja by som sa chcel opýtať následovné. Dokonca aj pri najoptimistickejších predpokladoch, berúc do úvahy, čo povedal pán Tomausek, a mohli by sme možno hovoriť o bezpečnosti až na milióny rokov, ale e, to geologické úložisko, ktoré spomenul pán Affel, a to je akoby istá zmes vedy a aj obav spoločnosti. Samozrejme, nás to dosť nepokojuje. No už ale všetky tie informácie, ktoré teraz máme, naznačujú, že ak naďalej budeme mať taký vývoj, ak naďalej vývoj bude postupovať takýmto tempom, do roku 2025 8 miliard ľudí, veľmi rýchly vývoj v juhovýchodnej Ázii, v južnom Pacifiku a zvýšené nároky na, energi- na energiu Ak zoberieme do úvahy tiež embryonický výskum alternatívnych zdrojov energie, zdá sa, že jadrová energia bude naozaj možným riešením, možným zdrojom. Jadrovú energiu vnímajú ľudia e, s veľkými výhradami a podozrievaním. Predovšetkým e, napríklad Bill Gates zautočil na takéto formy alternatívnej energie, e, ktoré pokrývajú iba 10 až 12 našich energetických nárokov. A Bill Gates zautočil na takúto situáciu, ale navrhol možné financovanie ďalších možností e, získavania energie. Takže by som sa chcel e, spýtať na vývoj možných e, zdrojov, áno, alternatívnych zdrojov energie. A potom jadrová energia a na existujúce možnosti vzhľadom na ten existujúci vývoj, aké výzvy pred nami stoja, alebo aké problémy môžeme mať v Európe alebo v Amerike, predovšetkým vzhľadom na tie možnosti, ktoré už sú a vzhľadom na dôležité otázky, ktoré treba zobrať do úvahy. Pán Hans, please. Jedna otázka na pána Tomavského, alebo dve otázky, a síce otázka v akom rozvojovom štádiu sa eh, nachádzajú tieto reaktory pre eh, delenie alebo pre transmutáciu v rôznych krajinách. Napríklad v Belgicku mm, neviem o tom, že by Murat už nejak postúpil, aké drahé to bude, kto bude financovať tieto reaktorové projekty. A keď je to také sľubné, v ktorých krajinách sa transmutácia už vykonáva a, a je súčasťou stratégie e, úložisk alebo odstraňovania. A potom mám otázku na pána Rioteho a pána Apela. A síce k, k, k vzťahu e, smerom k smernici pána Ettingera a počula som to už v prednáškach predtým a síce e, existujú niekoľké krajiny, v ktorých existuje už konsenzus, že hlboké geologické úložisko je najlepším riešením. Chcela by som vedieť, aká je kvalita tohto konsenzu, to znamená, kto tento konsenzus uzavrel, kto, kedy a s kým. Či to, pán Riote, čo spomínate, či to zahrňa aj sociálnu licenciu, pre hlboko, hlboké geologické projekty, alebo je to len konsenzus, ktorý je viac menej mimo spoločenského rozhodnutia. A potom by som rada vedela, v ktorých krajinách podľa vás, pán Apple a pán Riote, existuje riešenie hlbokých geologických palív pre vysoko radioaktívne palivo, kde to už veľmi pokročilo, kde sme už blízko realizácie takýchto projektov, kde aké, aké prerušenia e, existujú pri takýchto konaniach a k tejto veľkej téme, ktorú spomínal pán Apple a napríklad aj v Nemecku ohľadne odstraňovania palíva z Aselu. To má veľkú konjunktúru. Ako sa momentálne spracovávajú tieto požiadavky e, ohľadne spätného e, spracovania a rekuperácie. Ďakujem pekne. Ešte jedna otázka z mojej strany na pána Tomáskeho. Možno to bude vhodné. Otázka, ktorú predložila pani Hams. Ja ju chcem trošku rozvinúť, rozvinúť lebo je to zaujímavá alternatíva alebo doplnenie. Profesor Tomalské, aký je možný časový scenár, keď sa tento projekt bude hýbať ďalej vpred? Kedy sa dá čo a ako dosiahnuť? Lebo to bude dôležité pre ďalšiu otázku. Ďalšia je pani kolegyňa Hercog. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne za zorganizovanie tohto vypočutia. Myslím si, že prichádza vo veľmi vhodnom čase. Mám niekoľko otázok. Poprvé na pána Tomáuského. Sú tieto projekty súčasťou zoznamu S3, S, S3 a e, kedy by mohli byť výsledky. Myslím si, že to je veľmi dôležité a z nášho pohľadu my sme tiež stanovili stý postup pre tento zoznam S3. E, samozrejme, treba zaradiť nové projekty na tento zoznam, ale zdá sa, že pri implementácii dochádza ku spomaleniu, ale myslím si, že je potrebný istý čas. A všeobecnú otázku by som sa chcela spýtať všetkých rečníkov, keď sa hovorí o riadení alebo hospodárení s takýmto radioaktívnym vysokoradioaktívnym odpadom, e, treba rozhodnúť, že či každý členský štát to má robiť sám za seba, alebo či to môžeme e, či by sme to mohli robiť e, spoločne a takisto vlastne aj snažiť sa pokrývať naše energetické nároky. Takže čo si myslíte, aký je optimálny optimálna likvidácia takéhoto odpadu v Európe. Energia je v rámci kompetencií EÚ a možno, že by bolo treba zmeniť aj proces rozhodovania. A chcem sa ešte spýtať jednu vec. Je dobré robiť rozhodnutia na možno národnej alebo eh, regionálnej úrovni, ale rozhodovací proces musí by, sa prispôsobiť súčasnému kontextu a je potrebný aj výskum, pretože myslím si, že pri smernici o radioaktívnom e, odpade e, sú to hlavné veci, ktoré musíme riešiť. Pán kolega Březina. Ja sa na to zeptala už. Len veľmi jednoduchá otázka. Už sa na to spýtala pani Rebeka Harman. či na základe týchto výskumov sa dá odhadnúť, aké by boli náklady na spracovanie jednej tony vyhoreného paliva transmutáciou, tak aby boli premenené najaktívnejšie prvky. Bolo by možné na tomto základe vykonávať, vykonať ekonomický odhad toho, ako finančne by spracovanie takéhoto paliva zaťažilo e, vlastne získavanie e, elektrickej energie. Existujú takéto odhady? Ďakujem pani Jordan Cizli. Hvala lepa e, predsednik in hvala za zelo zanimivé prezentácie. Ďakujem pekne, ďakujem za tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Myslím si, že v Európe a všeobecne vo svete čelíme paradoxu, čo sa týka hlavných víziev, klimatických zmien, zmeny v zmien spoločnosti a to isté platí aj pre jadrový odpad a likvidáciu jadrového odpadu. Ľudia vedia, čo by sa malo robiť, ľudia žiadajú od politikov a vlád, aby to robili, ale zároveň dúfajú, že sa to, tak nes- že sa to nestane. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v, v oblasti no, elektrickej energie. Keď odchádzame z domov, tak vždy nevypíname elektrické spotrebiče a tak ďalej, plitváme energiou, a my, ale zároveň žiadame od politikov, aby konali. Toto je paradox, niečo treba s tým nerobiť. Myslím si, že aj akademický svet, priemysel, aj politici musia začať hovoriť vážnejšie o týchto otázkach. Nemali by sme myslieť na to, ako povedať veci, aby e, zneli dobre pre uši ľudí, ale aby sa tie veci skutočne riešili. Je najvyšší čas, e, berúc do úvahy to, čo sa okolo nás deje. Tiež musíme rozmýšľať nad tým, ako rozhodovací proces v týchto otázach, v otázkach mohol byť viac inkluzívny, zapojiť všetkých hráčov. Čo to, aké zdroje chceme používať, ako získať elektrickú energiu, ako e, bezpečne nakladať s odpadmi. To je prvá otázka. A po druhé, e, podobne ako spomenuli predrečníci, ja by som trošku viac chcela vedieť o transmutácii kedy budú komerčne využiteľné tieto postupy, aké sú najväčšie prekážky, e, peniaze, znalosti alebo niečo iné. Pán Tomasek e, Tomovské tiež spomenul, že by sa potrebovalo možno ešte ďalších 20 rokov, ale musíme zabezpečiť, aby sa toto, k tomu došlo ešte skôr. Potrebujeme takúto metódu čo najskôr, ak potrebujeme ďalších 20 rokov pre výskum a vývoj, bolo by sa treba spýtať tiež, kto bude ten výskumník, kto bude poskytovať peniaze, verejn... E, súkromný sektor to neurobi, pretože vysokoradioaktívny odpad vž... bude musieť byť niekde uložený a to bude veľké zaťaženie pre verejný rozpočet. Takže rada by som o tá odpoveď na to. A potom, tak ako sa spýtala aj pani Rebeka Harms, transmutácia nám umožňuje nakladať s radioaktívnym odpadom podobne, ako nakladáme s inými odpadmi. Takže je to akoby spôsob recyklácie. A tretia vec, e, čo s krajinami, ktoré nemajú geologické podmienky na takéto geologické úložisko? Možno je tu priestor pre regionálne iniciatívy. Ja si pamätám takúto iniciatívu pre stredoeurópske krajiny asi pred 15 rokmi. Všetko bolo dobré, keď sa diskutovalo, ale keď e, bola otázka, kde by takéto úložisko malo byť, všetko sa zastavilo. A potom taká pripomienka na záver, pán Apel. Spomenuli ste, že bezpečnosť je na prvom mieste. S týmto musím len súhlasiť. Nie len čo sa týka nakladania s odpadmi, ale aj prevádzok jadrových elektrární. Ale nemyslíte si, že robíme niečo iné, berúc do úvahy e, dôležitú úlohu sociálnej akceptovateľnosti alebo akceptovateľnosti zo strany e, spoločnosti takýchto prevádzok. Myslím si, že akceptácia zo strany spoločnosti je na prvom mieste a len ak je to teda akceptované, tak vtedy to môže byť implementované. A ja mám taký pocit, že tie názory nie sú vždy také, ako by mali byť. Dobre, ďakujem. Teraz sa pokúsim alebo pokúsme sa poskytnúť odpovede a ak dovolíte, otočím to. Takže prvý doktor Apel, potom pán Riote a čo sa týka transmutácie zvlášť pán Apel. Ďakujem. Idem najprv k otázke pani Hams. Prvá otázka sa týka toho, že v ktorých krajinách existuje konsenzus o konečnom e, uložení to samozrejme závisí od toho, koho sa pýtate. A vo všeobecnosti sa dá snať povedať, že konečné uloženie alebo jeho modifikácia má väčší súhlas. Ťažko sa hovorí o konsenze, lebo ľudia sa nevyjadrujú v tomto zmysle. Z pravidla oni buď menej protestujú, alebo sa vyjadrujú pozitívne, ale to neznamená eh, treba hovoriť, treba e, konanie samotné musí sa stretnúť so súhlasom. A to, to znamená, tu je tesné spojenie s konsenzom ohľadne stratégie na jednej strane a s konsenzom ohľadne samotného kolenia. To platí zvlášť pre tých, ktorí profesionálne nepracujú s týmito otázkami, ale ktorí sa vyjadrujú, keď ich to zasiahne alebo keď sa z iných dôvodov zúčastnia diskusie. Preto je ťažké, nemôžem povedať, kde je najväčší ten konsenzus. Snaď sa tu dá poukázať na moju odpoveď na otázku, ktoré krajiny najďalej postúpili. To sa na jednej strane dá sa odpovedať na otázku, že v akej fáze pokroku sa nachádzajú, ale to nechcem hodnotiť. My sme v Nemecku veľmi ďaleko pokročili a môj kolega správne povedal, že vedieme širokú diskusiu, či toto miesto má zostať realitou alebo nie, alebo dodatočne ďalšia lokalita. Čiže samotný pokrok formálny v danom e, konaní nám veľmi nepomôže. Dôležité je to, ako sú rozpracované jednotlivé kroky a to odkazuje buď na, na jednotlivé konanie v súvislosti s rozhodnutí o strate- s rozhodnutím o stratégiou. Podľa mňa USA veľmi ďaleko postupili a to chcem tiež spomenúť, lebo v Európe používame iný postup a tam sa mi zdá, že švajčiarsky model pre vysokoaktívne odpady a spálené e, jadropalivové prvky, by mali, toto by malo byť postačujúce. Oni mali podobné problémy, ako ste spomínali v 80. a 90. rokoch kvôli nedostatku súhlasu e, príslušných aktérov e, ohľadne formálneho súhlasu. Vo Švajčiarsku sú to kantóny a ich zástupcovia a príslušné politické vedenie alebo príslušný politický minister e, e, rozviedol širokú verejnú debatu v 90. rokoch o odstraňovaní radioaktívnych odpadov na medzinárodnej úrovni. Pritom nedošlo ku konsenzu alebo ku konsenznému riešeniu. Potom sa zriadila skupina expertov, ako sa to robí v takých prípadoch, a oni mali za úlohu, jasnú úlohu, zabezpečiť, aby z bezpečnostných pohľadov všetky ciele, ktoré vo Švajčiarsku aj inde, e, ktoré sú spojené s geologickým uskladením, aby boli splnené tieto podmienky, ale požiadavky verejnosti, ktoré sa veľ, ktorá sa veľakrát vyjadrovala, aby sa, aby sa tieto dva aspekty spojili do jedného riešenia. A vypracoval sa návrh, ktorý sa stal súčasťou legislatívy a na základe tohto zákona bolo, e, e, prišlo k voľbe lokality a momentálne prvá etapa z troch etap sa ukončila a len tento široký proces na všetky, e, debata na všetkých úrovniach a zapojenie všetkých ľudí, ktorí sa chcú do toho zapojiť, vrátanie susedských krajín, toto mi poskytuje dôveru, nie istotu, ale dôveru, že bude možné tu relatívne rýchlo dosiahnuť určité riešenie. Podobným spôsobom sa môže stať, že v Škandinávii sa už rozbehol proces vo Švedsku a vo Fínsku smerom k pozitívnemu uzáveru a preto podľa mňa je tam právo veta, zvlášť vo Švedsku, to je právna zvláštnosť, ktorá inde neexistuje. Vo Švajčiarsku to existovalo, dneska už nie. A je tu dlhý proces zapojenia verejnosti, zvlášť vo Švedsku. Toto neviedlo k tomu, že by celý odpor bol stiahnutý, ale vedie to k určitému postupu ktorý by to snáď mohol umožniť. V tretej otázke ja som si poznamenal eh, hesla eh, opätovné využitie, ale neviem presne, na čo konkrétne sa to vzťahovalo. Otázka bola, ako sa to momentálne spracúva podľa akého konania alebo podľa politického plánovania tohto uskladnenia, ako prebieha táto nová debata o, e, e, o opätovnom využití. To znamená, aby spolkový minister v Nemecku, ktorý, ktorý nariadil, aby sa preskúmala možnosť opätovného využitia 120 tisíc e, tón paliva toto viedlo k širokým diskusiám týmto smerom a môžeme vychádzať z toho, že nové bezpečnostné požiadavky v Nemecku majú na to aj vplyv. To sa odráža aj v žiadosti, aby tieto uložiska boli zvládnutelné alebo pod kontrolou 500 rokov. Ale čo sa týka plánovaného riešenia tejto témy, sú tu východiska veľmi odlišné vo Švajčiarsku je, sa zvolila kombinácia, že budú sa o toto snažiť len ak sa to dá dosiahnuť e, vrátanie určitého časového, e, časového termínu, ale nie natrvalo, pretože cieľový konflikt medzi dobrými argumentami alebo medzi bezpečnosťou e, čistého uloženia a medzi možnosťami e, relatívne jednoduchého prístupu k odpadu, aby sa dal znova vybrať, to je vlastne technický konflikt, pretože nedá sa natrvalo zaručiť, že by to bolo ako únosné zo strany spoločnosti. Vo Švačiasku zvolili takú cestu, kde na jednej strane je verejnosť zúčastnená v procese, kedy ča- sa čakalo už dosť dlho s možnosťou spätného využitia, alebo môžeme to už natrvalo uzavrieť, alebo potom je preukázanie, že tento, toto úložisko tak funguje. To je, to je to je určitá časť toho plánovaného úložiska, kde bude reprezentatívna malá časť, ktorá sa bude pozorovať a z toho sa vyvodia e, e, závery pre celý systém. To je veľmi podrobný postup, momentálne ešte nie je kompletne naplánovaný, ale je možný. Ďalšia možnosť, tá sa skúma vo Škandinávii, kde najprv sa e, vytvorí také demonstračné pokusné úložisko. To je spojené aj s geologickou štruktúrou, kde to je vôbec možné. Týmto spôsobom dúfame, že môžeme preukázať, ako pán Riote predtým povedal, že v určitom systéme sa naozaj dá ten odpad znova vybrať. Takže keď to zhrnieme, tá diskusia má vždy rovnaký charakter, možnosť spätného využitia, ale sú tu rôzne e, možnosti postupu, ako technicky a ako spoločensky tu postupovať. To sú veľmi odlišné východiska a vo všeobecnosti nie je to ešte celkom vyzreté. Potom pani Hercog sa pýtala, či teraz všetky malé krajiny by mali hľadať riešenie za seba kvôli odpadu, ktorý vyprodukovali na svojom území, e, vysokoaktívne odpady, či to majú samé riešiť, alebo či, to, či môžu existovať spoločné riešenia. To, sa, to je spojené s otázkami bezpečnosti a povedzme aj spoločenskej robustnosti takéhoto zvoleného, takéto zvolenej e, lokality. To môže byť súčasťou riešenia len keď príde k dobrovoľnému súhlasu a keď všetky bezpečnostno technické požiadavky budú spoločne znášané, splnené a dodržané. To je ťažká situácia, aby sme zabezpečili, aby malá krajina, ktorá produkuje prúd takýmito zariadeniami, deniami, produkuje odpad a teraz, keďže nemajú vhodnú príležitosť e, z prírodných dôvodov ukladať vo vlastnej krajine tieto odpady, tak sa to musí spraviť v nejakej inej krajine z bezpečnostno-technických dôvodov. To sa, to sa veľmi ťažko dá obhajiť. Podľa mňa ešte sa tu poukázalo na konflikt, alebo ako to nazvať, medzi sociálnou akceptáciou a technickými požiadavkami. Ja som sa pokúsil trošku vyhnúť slovu akceptácii a netechnické aspekty sú s týmto samozrejme spojené. Ja tiež preto nemám definitívne riešenie, ktoré bolo všeobecne platné a na celoeurópskej úrovni, pretože krajiny majú špecifické podmienky, a to ich veľmi silno ovplyvňuje, ale podľa mňa musí platiť, že musí platiť princíp bezpečnosť na prvom mieste. To je zásadná podmienka, ináč nikoho neprinútite, aby niečo akceptoval, alebo aspoň, aby bol pritom ticho. Inak ide o špecifické podmienky v daných krajinách. Pán Riotte. Ďakujem pekne. Môžem, môžem. Myslím si, že môj kolega už odpovedal na všetky dôležité body, ktoré sa tu spomenuli. Keď sa spýtame, ale že kde je koncenzus, tak odpoveď bude vo Švedsku. Koncenzus v zásade o geologickom uložení aj v Nemecku, v Švajčiarsku a po veľmi rozsiahlom procese aj v Kanade. Kanada e, vytvorila novú orientáciu svojho programu pre uskladňovanie a jedna časť tohto programu je naozaj veľmi náročné, veľmi rozsiahlé zapojenie kanadskej spoločnosti do tohto procesu. Trvalo to vyše dvoch rokov a takto sa podarilo dosiahnuť niečo, čo by sme mohli nazvať ako konsenzus, i keď konsenzus samozrejme pre celú krajinu sa nedá dosiahnuť. Pokiaľ ide o pokrok, tak odpoveď by bola takáto Švedsko, Fínsko, Francúzsko. Keď hovoríme o pokraku v nejakom časovom okne, v časovej, na časovej škále, Švédsko, Fínsko hovoria o tom, že by začali v budúcom desaťročí prevádzku. Aj vo Francúzsku sa o tom takto uvažuje. Pokiaľ ide o retribility, teda a reverzibilitu, návratnosť a tá požiadavka je v mnohých e, oblastiach určená aj legislatívne. Pokiaľ ide o to, že aké opatrenia sú na to potrebné, to je ešte otvorené. Niekde sa im prijali určité opatrenia, napríklad vo Francúzsku sa hovorí o možnosti návratu v zákone o uskladňovaní, ale hovorí sa súčasne aj o tom, že v roku 2013 by mala predbehnúť veľká diskusia vo verejnosti a na základe jej výsledku by sa stanovil zákon pre francúzsky systém uskladňovania e, jadra. Pokiaľ ide o regionálne systémy, systémy uskladňovania, na to sa ťažko odpovedá. Pán Apel už o tom hovoril. To je len dôležité, aby takéto programy boli transparentné, aby získali e, súhlas a je to určite niečo, o čom sa bude silnejšie hovoriť, keď budeme mať viac skúseností z úspešných projektov. Na druhej strane, pokiaľ ide o možnosť ti v krajinách, ktoré nemajú veľké jadrové elektrárne, Pozrime si napríklad Fínsko. Fíni si napríklad myslia, že aj štyri reaktory, piaty sa teraz buduje, sa oplatí mať vlastné úložisko, vlastné, vlastný depozit na E, jadrový odpad. Takže vôbec to neznamená, že by nemali byť vylúčené krajiny, že by mali byť vylúčené krajiny, ktoré majú malé prevádzky. Napríklad zoberme si Švajčiarsko. Švajčiarsko je e, otvorené myšlienke regionálnych možností, e, uloženia, ale súčasne prevádzkuje aj vlastný program bezpečnosť a spoločenské prijatie, to je úplne jasné. Toto sa už tu povedalo, najprv bezpečnosť, predov, e, bezpečnosť predovšetko je najdôležité, najdôležitejšia otázka je aj taká, že koľko bezpečnosti stačí. A keď sú uh, uh, ťažké časy, tak sa na to stále horšie a horšie odpoveda. Aké ťažké to je? Ako vo všeobecnosti môžeme povedať, že sociálne aspekty pri zohľadňovaní hrajú veľmi dôležitú úlohu. Ešte e, možno krátke e, ďalej je dôležité, aby ten celý systém e, sa podrobil skúmaniu ako celok a myslím, že na základe diskusie o akceptácii bude aj toto konečné, stano, toto sta, konečné riešenie bude posudzované nielen spoločensky, ale aj ekonomicky, pretože všetko stojí peniaze a samozrejme treba zohľadniť aj aspekt ekonomičnosti. Teraz pán Tomáuska, nech sa páči. Ešte informácie o tým otázkam, ktoré tu zazneli. Ďakujem veľmi pekne. Otázka bola transmutácie a kde sa nachádzame, ako dlho to bude ešte trvať a čo to všetko bude stať a kto to má financovať. Takže postupne najprv rozluč, rozdelujeme to ďalšie spracovanie, partitioning a potom tú časť transmutácie, to je ten fyzikálny proces. Teraz by som hovoril o opätovnom spracovaní. Tam je dôležitá zásada taká, že plutónium a aktenidy americím neptunium, kurium sa musia spolu e, oddeliť z dôvodov proliferácie, aby sme mali čo najnižšie riziko proliferácie. Tento proces existuje, tento proces je vyvinutý, vypracovaný a v ďalšej etape ide o to, aby sa laboratórny proces prepracoval na e, technické uplatnenie v praxi. A tu sa uvažuje v, ob, v, v škále kilogramov a že v roku 2012 by sa to mohlo produkovať. A keď hovoríme o rozsiahlom využití, tak to bude asi neskôr, podľa mňa až po e, rokoch 2015, možno až 20. Pokiaľ ide o tú časť transmutácie, tak tu je takáto otázka. Je to tá otázka fyzikálneho procesu. Fyzikálny proces chápeme. Ešte sa musia vykonať ďalšie práce, pretože je veľa vecí, ktoré by sme mali poznať podrobnejšie, aby sme to vedeli správne prevádzkovať. Napríklad otázka rýchlych e, elektrónov a ich vplyv na aktinody a podobne. Čiže tu je mnoho fyzikálnych procesov, ktoré ešte musíme skúmať. Proces ako celok ale chápeme. Ďalšia otázka je, ako dokážeme eti, e, etablovanú technológiu zmeniť na spalovanie týchto minoritných aktinodov. A tento proces sa upravuje tak, aby sme sačali nielen s minornými aktinidmi, ale aby sme pracovali aj v oblasti paliva, povedzme, palivo z uránu a plutónia. Po prevádzkových skúsenostiach by sme potom postupne mohli nahradiť palivovým článkom, ktorý má ktorý predstavuje štvrtinu reaktu, reaktoru a mal by tam práve tieto iné látky. Ale to je dosť ďaleko ešte. Ale to, čo máme dnes, je, že chápeme fyzikálny proces na úrovni nulovej energie. A teraz ide o to nájsť nejaké demonstračné zariadenie, alebo ho vypracovať, ktoré by malo veľkosť 50-100 MW tepelného výkonu. A belgická vláda je tu troška v predstihu a ukazuje, že my sme pripravení financovať, hovorí, že sú ochotní financovať 40 takéhoto zariadenia, na ktorom by sa potom mohli podielať aj ďalší partnery. A Uvidíme, ako bude vyzerať e, situácia v budúcnosti. Keď si ale zoberiem tento belgický projekt a nejaké demonstračné zariadenie, ktoré by nebolo veľkým technickým zariadením, tak by sme mohli povedať dobre, keď dokážeme v nejakom časovom rámci, povedzme 10 rokov, spustiť prevádzku v tomto zariadení, tak potom ešte potrebujeme 50 rokov prevádzkových skúseností z tých hľadisk, ktoré som spomenul, aby sme mohli postupne meniť palivo a až potom môžeme povedať, že tento proces chápeme už tak dobre, že ho dokážeme aj priemyselne využívať. To, koľko to bude trvať, no chcem povedať veľmi optimistický názor by bol že to, ten základ pre rozhodnutie, či takéto zariadenie je, môže byť základom celoštátnej koncepcie odstraňovania jadrového odpadu, sa nemôže prijať pred rokom 2030. A myslím si, že potom je tu tá ďalšia otázka, to je otázka financovania. Tento proces je energeticky pozitívnym procesom. To znamená, a to, na tom ešte pracujeme, že tie náklady sa vrátia cez e, tvorbu energie z tohto procesu. A myslím si, že zaplatia to potom. Ale to sú samozrejme veci, ktorými sa musíme ešte podrobnejšie zaoberať je v tom veľa energie, aj v plutóniu, ako aj v minorných aktinidoch a to, veď, to sa dá využiť na tvorbu energie a prúdu a to všetko sa bude musieť potom samozrejme zohľadniť. Takže ja si myslím, že v smere transmutácie musíme vyvinúť veľké úsilie, pretože ako som to tu ukázal, aj vy to hovoríte, všetko dlho trvá, ale na druhej strane musíme zdôrazniť, že v tomto smere to, tá podpora nie je ešte taká veľká, aby sme to mohli presadiť, pretláčať. Sve, na svete sú vždy alternatívy. Určite sa okrem transmutácie budeme musieť zaoberať aj tým, do akej miere iné koncepcie vedú k zníženiu dlhodobých látok, napríklad skúmanie, že do akej miery možno využiť neutrónové spektrum, pretože neutróny sú rýchle, tie, sa, tie sú rýchle pri štiepení a aj pri reaktoroch na ľahkú vodu môžeme uvažovať o tom, ako by sme to existujúce neutronové spektrum mohli troška obohatiť, aby sme, dosia, aby sme tam e, využili spalovanie dlhodobých látok. To sú napríklad ďalšie alternatívy, ktorými sa treba zaoberať a Treba tu iniciovať a vyvíjať ďalšie výskumno-vývojové práce, štúdie, ale to je ďalší bod, ktorý je v pláne. A tretí aspekt je taký, to je oveľa ďalekosiahlejší plán a síce, že že neutrónový zdroj by sme mali v fúziových reaktoroch a tam by došlo k transmutácii. Jednoducho musíme dosiahnuť do roku 2030 to, že všetky tieto postupy budú, budú tak ďaleko vyvinuté a rozvinuté, že ich dokážeme komplexne zhodnotiť a vyhodnotiť. Ešte niekoľko slov k otázke návratiteľnosti. a je to vec, ktorá mne leží na srdci, lebo som sa ňou zaoberal 20 rokov. Situácia v Spolkovej republike Nemecko je taká, že navratiteľnosť je cieľom, ktorý sa formuluje aj s aspektmi bezpečnosti. A je to odpoveď na pani, pani Harms, že ako to má právnu kvalitu, aké právne aspekty sú pred povolením. Povolenie možno poskytnúť alebo dať len vtedy, ak je tu táto možnosť toho spätného získania. A je tu otázka času. Pre 500 rokov je to cieľ, ktorý nie je predpokladom pre vydanie povolenia, ale e, treba v postupe ukázať, ako sa s tým vyrovnajú tá otázka alternatív stanoviska, stanovišťa, tak myslím si, že pri celej diskusii musíme vždy zohľadniť aj to, že existujú krajiny, ktoré nezačnú dnes alebo zajtra. Sú to krajiny, ktoré sú už v procese veľa rokov. A keď si premys- spomenieme na situáciu spred 20-30 rokov, na iné diskusie o účasti e, a podobne, tak si myslím, že toto musíme spolu zohľadniť, alebo ako vždy hovorím kolegovi Apelovi, jeden drahokam nemôžeme zahodiť preto, že na základe, sme ho našli na základe iného postupu, než je ten postup, ktorý by sme dnes použili a potom nakoniec skončíme v nejakom podobnom porovnávacom pokusnom postupe s hodnotením najlepšieho alebo lepšieho stanoviska je niečo, o čom veľmi pochybujem, pretože my technicky nebudeme vedieť rozhadnúť, či rubín alebo diamant sú tým lepším riešením a preto aj tu nakoniec pôjde o politické rozhodnutie, že ktoré miesto bude to vybrané miesto. Toľko k tomu. Takže, dámy a páni, toto bolo naše prvé kolo. Takmer sme dodržali časový limit, i keď nie celkom. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ďakujem za veľa múdrych odpovedí. Na mnoho otázok sa odpovedalo, na niektoré otázky sa nedá nikdy odpovedať a preto budeme mať aj teraz druhý panel a chcem poprosiť prednášajúcich, aby si čo najrychlejšie vymenili miesta, aby sme mohli ďalej pokračovať. Ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weitermachen. Že dámy a páni, aby sme mohli pokračovať plynulo, chcem pozdraviť ďalších troch partnerov stratégia pre vysokoradioaktívne odpady, odstraňovanie vyhorených článkov, pán Patraka z Fínska, bývalý šéf firmy Poziva a poprosím, aby splnil alebo dodržal časový harmonogram. Máte slovo, prosím. I have two slides. First I will... Ďakujem pekne. Mám dve prezentácie. Nepôjdem hovoriť o našich skúsenostiach z Fínska, predovšetkým čo sa týka nakladania s vyhoreným palivom a potom eh, vám porozprávam o Európskom fóre pre jadrovú energiu Takže pozrieme sa na to, ako sa nakladá s odpadom v, vo Fínsku. Momentálne máme dve uh, verejné spoločnosti, Uh, e, Teoli Sudem Vojma Oj a momentálne sa buduje aj e, nová jadrová elektráreň. Riadenie uh, uh, nízkoaktívneho a, vysoko, a stredne aktívneho odpadu robia samotné spoločnosti. Sú dve úložiska. Jedno v Olkiluoto a druhé v Lovise. Čo sa týka vyhoreného paliva, ukladá sa v predbežných úložiskách v týchto dvo- na týchto dvoch miestach a konečné uskladnenie uh, vyhoreného paliva. Momentálne e, o to sa teraz stará moja e, spoločnosť, teda na tomto sa pracuje. E, spoločnosť Posiva bola vytvorená v roku 1995, ako vidíte, vlastnícke vzťahy Lisu den Vojma, oj 60% a Fortune Power and Heat, oj 40% a poslaním tejto spoločnosti je rozvoj licencie a implementácia bezpečného uskladnenia vyhoreného paliva paliva. Momentálne sme zameraní na podanie licencie alebo žiadosti o stavebné povolenie pre výstavbu zariadenia pod zemou Onkalo sú, je to zariadenie pre konečné uskladnenie a tiež sa venujeme výskumu a hodnotenia dlhodobej bezpečnosti. Vy, e, tiež vyvíjame kompetencie a e, možnosti pre implementáciu. E, momentálne počítame so, s našimi vlastnými zamestnancami aj dodávateľmi asi 150 osôb, ale spolu so subdodávateľmi by to bolo celkovo asi 300 osôb. Naše ročné náklady sú asi 60 miliónov eur. E, tu vidíte e, Olkiluoto, e, to je vlastne zariadenie nad zemou. Teda tuto vidíte, čo je nad zemou. O chvíľu vám ukážem aj, čo je pod zemou. Tu, sú, tu je miesto pre vlastne tri jednotky a celková vzdialenosť medzi tými jednotkami asi 2 kilometre. Uh, tu vidíte taký celkový prehľad našich snách, aj časový horizont našich aktivít. Ehm, malo by sa povedať, že pracujeme už asi 40 rokov. Prvé štúdie uskutočniteľnosti pre geologické úskladnenie začali e, koncom 70. rokov keď boli zadané, zadaná výstavba jadrových elektrární v Lovise a v Olkiluoto. V roku 1983 vláda prijala rozhodnutie o cieľoch a časovom horizonte a čo sa týka vysoko radioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva, ako som teda povedal, v tomto roku 1983 vláda prijala toto rozhodnutie a že teda sa v roku 2001 začne e, vyberať miesto a v roku a neskôr sa začne aj stávať. Po tom rozhodnutí z roku 1983 začalo sa e, skúma, začalo sa skúmať možné miesta. V tom čase predbežné skladovanie, alebo tá zariadenie na predbežné skladovanie boli vybudované na tých miestach, ktoré sme videli. v, to bolo v 90. rokoch a, konečné, a miesto pre konečné uskladnenie bolo vybrané v roku 2000. Rozhodnutie um, o princípe bolo prijaté vládou a parlamentom v roku 2001 vybralo sa konkrétne miesto. Samozrejme, ten proces e, trval dosť dlho. Po tomto rozhodnutí e, sa e, začali ďalšie procesy výskumu a v roku 2012 bude podaná žiadosť o stavabné povolenie a v roku 2018 požiadame o licenciu na prevádzku, tak aby sme mohli začať s konečnou e, prevádzkou z roku 2020. V roku 1983 e, až 2000 prebehol výskumný program, keď sme vyberali vhodné miesto. Identifikovali sme viac ako 100 kandidátskych miest. Nakoniec sa to číslo znížilo a začali sme eh, podrobné charakterizačné štúdie týchto miest eh, v rokoch 93 až 2000 a konečný výbor, eh, výber sa urobil v roku 2000, bol vybrané bol miesto Eurajoky. Používame švédsky koncept ukladania KBS3 pán Svon po mne e, trošku bližšie bude hovoriť o tejto metóde, preto nebudem to rozoberať podrobne, len spomeniem, že sú tu dve alternatívny, alternatív, e, vertikálna a e, KBS e 3V a vertikálna e, teda vertikálna KBS e 3V a horizontálna KBS 3H. Asi pred desiatimi rokmi sme e, začali spolupracovať so švedskou spoločnosťou a spoločne s nimi pracovať na týchto metódach. Takže niekoľko slov o našom zariadení v Onkalo. Je to zariadenie vlastne podzemnej hornine. A cieľom e, je, našim cieľom je overiť e, vhodnosť tohto miesta pre konečné uskladnenie. Momentálne prebieha výskum, e, robíme výskum v rôznych hĺbkach a tiež začíname s konečnou verifikáciou e, hĺbky 400 metrov. Táto zariadenie by sa malo používať. Je to teda súčasť úložiska a bude sa používať aj počas výstavby a prevádzky podzemného úložiska. A takže budeme môcť začať eh, s ukladaním už skôr, než sa to predpokladalo. Samozrejme, ale sú veľmi prísne podmienky, ktoré treba dodržať. Musíme navrhnúť a vystávať zariadenie Onkalo podľa uh, požiadaviek pre zariadenia, uh, jad, pre jadrové zariadenia Takže teraz sa riadime podľa e, všetkých príslušných nariadení, legislatívy, zákona o jadrovej energie a e, tiež spolupracujeme na tomto so Švédskom, čo je pre nás veľmi dôležité a čo sme už aj vedeli od začiatku, to je to, že toto zariadenie nám poskytne možnosť poučiť sa, naučiť sa o implementácii podarilo sa nám e, testovať technológiu uskladnenia v skutočných podmienkach. Toto je taký diagram, kde si môžete pozrieť, aká je súčasná situácia. V novembri 2010 vidíte tunel, na, naklonený tunel, ktorý ide z úrovne zeme až do hĺbky 400 metrov Momentálne tá hĺbka je 426 metrov a máme aj vertikálnu šaftu, šachtu. Máme momentálne tri šachty. Jedna šachta je vo, na úrovni minus 290 metrov. Ešte niektoré veci chýbajú, ale keď dokončíme túto výstavbu, e, e, prehlbíme tieto šachty až na tú konečnú hĺbku, kde sa bude uskladňovať e, v rôznych hĺbkách e, prebieha alebo bude prebiehať rôzny výskum. Mám tu aj niekoľko fotografií. Toto je vchod do Onkalo. Toto je fotografia vykopaného tunela. Zatiaľ sme ešte prekopávanie tunelov neukončili, pretože chceme sa dostať až do tej konečnej hĺbky, potom keď tam budeme, potom e, dokončíme aj steny, aj spodnú časť tunela. A toto je vlastne fotografia jedného z tunelov i z jednej zo šacht. To konečné zariadenie by mohlo vyzerať takto nejako. V strede vidíte to zariadenie onkalo modrou farbou a potom také ako keby galérie okolo tohto zariadenia. Konečná konečný rozmer bude samozrejme zavisieť od množstva vyhoreného e, paliva, ale predbežné plány počítali s vyhoreným palivom zo štyroch jednotiek, ako viete. Momentálne sa e, stavia jedna ďalšia jednotka a to znamená, že toto zariadenie bude potom rozšírené. Určite sú nejaké obmedzenia, my sme na ostrove a nechceme ísť veľmi pod more, takže to musíme brať tiež do úvahy tiež vidíte, že tie galerie nie sú Eh, jednotne veľké, eh, niektoré majú také otvorené časti, musíme brať do úvahy vlastnosti hornín. V niektorých miestach sa nedajú stávať takéto galérie a preto sme aj vykonali mnohé štúdie eh, a viac ako 50 vrtov, hlbokých vrtov bolo vykonaných, takže máme dobrú predstavu o kvalite podložia a vytvorili sme niekoľko modelov na základe rôznych e, aspektov. A teraz k nákladom, ktoré predpokladáme e, pre tento proces. Toto je najnovší odhad z roku 2009 vidíte, že celková suma presahuje 3 miliardy eur. investície eh, nad zemou, to by bolo asi 160 miliónov eur, investície pod zemou, asi 550 miliónov, to sú všetky, všetko zariadenie, materiály, galérie, potom prevádzkové náklady nad zemou a potom pod zemou aj. Tam sa berú do úvahy aj tie kontajnery a potom vyradenie a odstávka alebo uzatvorenie. Takže viac ako 2 miliardy eur, to by boli prevádzkové náklady a samozrejme veľké náklady sú aj pre tie kontajnery a ďalšie zariadenia a potom aj personálne náklady. Toto zariadenie e, bude fungovať možno 100 rokov. Tu som len chcel spomenúť, že vo Fínsku máme e, štátny fond pre riadenie e, jadrového odpadu a tie náklady, ktoré sú kalkulované a potrebné pre budúcnosť, e, pre riadenie jadrového odpadu, sú už e, zahrnuté do tohto fondu. E, a spoločnosti, ktoré som spomenul na začiatku, už zaplatili tie zdroje, tie peniaze, ktoré sú potrebné pre riadenie alebo nakladanie s radioaktívnym odpadom. Ehm, tá, ten slajd je veľmi malý, takže nie je to možno veľmi dobre vidieť, ale tu by ste mohli vidieť e, jednotlivé fázy. E, v prvej fáze sa hovorí, alebo prvá, čo sa hovorí o jadrových reaktoroch, o prevádzke, ktoré by e, Lovi sa by mala prevádzkovať asi do, do 2030, Olkiluto 1, 2 by sa malo za, asi v roku 2040 a o Olkiluoto 3 by mala sa prevádzkovať asi 60 rokov, asi do roku 2073. A potom bude jadrová elektráreň vyradená a nakladanie s nízko e, radioaktívnym a stredne aktívnym odpadom. To sa už deje vlastne v úložiskách. A potom ďalším krokom je ukladanie, e, predbežné ukladanie počas toho potrebného času A keď nakoniec e, až teda do toho času, keď začne fungovať aj tá prevádzka na konečné uskladnenie v roku 2020. Ale lovy sa Olkilo to 1 až 2 budú fungovať asi do roku 2070. E, cieľ je taký, aby sme najprv sa zbavili alebo vyradili tie predchádzajúce jednotky a až potom tie ďalšie. Dobre, takže ako by som to zhrnul. Štúdie rôznych možností eh, nakladania s vyhoreným odpadom alebo palivom sa začali paralelne s poverením výstavby eh, elektrárni Lovisa 1 2, Olky Lôto 1 2 v 70. rokoch. To som už spomenul. Zaujímavé je, že teda v roku 1983 vláda prijala rozhodnutie o dlhotrvajúcom programe pre riadenie takéhoto odpadu a najlepšie riešenie pre prípad Lovise bolo e, prevážanie e, takéhoto paliva do Ruska. To trvalo až 10 rokov, ale v prípade Olky Luoto sa program zameral na začatie úlo uskladňovanie vo Fínsku v roku 2020 a geologické uskladňovanie vo Fínsku vyžadovala aj legislatíva z roku 1994 pre všetok jadrový odpad. Dôležitým milníkom bolo rozhodnutie z roku 2001, podľa ktorého, e, alebo ktoré stanovovalo, že uskladňovanie voľky lôto je v súlade s celkovým dobrom pre celú spoločnosť. A teraz spoločnosť posíva dosiahla e, konečnú hĺbku pre uskladňovanie v zariadení Onkalo a ešte stále sa postupuje v súlade s dlhodobým programom, ktorý sa má začať v roku 2020. A ak e, sa tak stane, posíva ako prvá na svete začne uskladňovanie vyhoreného paliva. Mám tu len možno dve alebo tri obrázky, ak by ste to teda mohli urobiť za dve, tri minúty, hovorí pán predseda. Uh, Chcel by som trošku spomenúť eh, Európske eh, fórum pre, energetickú, eh, pre jadrovú energiu. V rámci tohto fóra existuje podskupina pre riadenie odpadov a jej cieľom je podporovať v členských štátoch riadenie radioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva a e, poskytovať smerovanie pre úspešné, úspešnú likvidáciu alebo skladňovanie odpadu a pričom uznať tiež, že momentálne sa situácia pri riadení odpadov veľmi líši v jednotlivých členských štátoch bol vypracovaná tzv. roadmap pre úspešnú implementáciu pre geologické uskladňovanie v EÚ v roku 2009. Toto môžeme preskočiť a prejdeme hneď k záverom a len spomeniem niekoľko záverov, e, konkrétne politické e, rozhodnutia sa musia prijať, aby sa zaručilo, že sa bude implementovať bez eh, odkladu geologické uskladňovanie eh, berúc do úvahy dlhý čas, eh, ktorý je potrebný pre eh, nakladanie s odpadmi, je potrebný eh, udržateľný politický záväzok a plány pre nové reaktory by nemali byť predkladané bez obsiahlého a vierohodného programu pre riadenie radioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva. Politické rozhodnutia musia sa transponovať s jasnými ustanoveniami, vykonávacími ustanoveniami do politiky riadenia riadenia odpadov a myslím, že to by mohlo byť všetko z mojej strany. Chcem sa srdečne poďakovať. Na záber to bolo trošku skrátené, ale budeme mať príležitosť na viac otázok. Prosím o porozumenie. Hneď ďalší bude doktor Svan, riaditeľ švedskej mimovládnej organizácie Úradu pre jadrový odpad. Ďakujem pekne. Myslím, že mám 15 minút. Dobre. Takže ja sa volám doktor Johan Svan a pracujem ako riaditeľ švedskej mimovládnej organizácie Office for Nuclear Waste Review, MKG. Mám hovoriť o e, riadení odpadu, jadrového odpadu v Švedsku. Ďakujem za túto možnosť. Švedský úrad pre e, nukleárny odpad MKG je environmentálna organizácia vytvorená najväčšou švedskou mimovládkou, švedská spoločnosť pre ochranu prírody. MKG získava financie z fondu vo Švedsku pre jadrový odpad. Môžeme sa zúčastniť konzultačného procesu rozvíjania env- environmentálnych dopadov pre výhorný jadrový odpad. Švedský jadrový priemysel cez zvláštnu spoločnosť, ktorá je zodpovedná za toto, to je SKB, vyhlásili, že v marci 2011 požiadajú o povolenie vytvorenia skládky vyhoreného paliva. To je po procese plánovania 30 rokov. Úložisko má byť na pobreží Baltického mora asi 100 km sever od Štokholmu bolo tu riešené niekoľko otázok, niektoré sú celkom závažné, týkajúce sa dlhodobej environmentálnej bezpečnosti e, tejto skládky, tohto úložiska. Všetko bude riešenie v procese udelenia licencie hneď, ako bude licencia udelená. Je to veľká výzva nájsť spôsob riadenia e, takéhoto odpadu pre produkciu elektriny z jadrovej energie je to vysoko radioaktívne, musí to byť oddelené od človeka a životného prostredia na 100 tisíce rokov. Ak jadrový odpad plutónium zostávajúce v odpade sa dá použiť pre produkciu ďalších jadrových zariadení. Ako najdôležitejší plutóniový izotop má počas rozpadu 24 tisíc rokov. Existujú tu rizika pre časové obdobie nad 100 tisíc rokov. Napokon úložisko bude riziko pre budúcnosť, pretože obsahuje aj ťažké kovy a ďalšie nebezpečné chemické prvky. Podľa švedského zákona jadrový priemysel je zodpovedný za riadenie e, švedského jadrového odpadu. Musia nájsť udržateľnú metódu pre odstranenie odpadu, ktorá splňa prísna kritéria z hľadiska bezpečnosti, ktoré stanovuje regulátor. Ekonomický systém bol zriadený, ktorý má zaručiť že sa použije princíp pre každú kWh jadrovej energie a elektrické energie musia platiť e, poplatok do švédskeho e, fondu pre jadrový odpad. Bola zriadená zvláštna spoločnosť s úlohou, aby splnila e, požiadavky tohto zákonu. Je to švedská firma SKB. Vo Švedsku výhodné palivo bude priamo odstraňované v úložisko. Skoré plány boli už e, opustené začiatkom 80. rokov. SKB funguje dlhšie ako 30 rokov a vyvíja metódu pre e, vybudovanie úložiska a hľadanie jeho lokality. Metóda, ktorú vyvinuli, je KBS metóda, KBS 3, ako môj fínsky kolega už uviedol. Je to rovnaká metóda, to chcú použiť aj fínsky e, e, kolegovia. Fínsko sa spolieha absolútne na bezpečnostnú analýzu zo Švédska a ja si myslím, že nemôžu postupovať s úložiskom, ak e, švédske úložisko nezíska konečný súhlas po revízii licencie. Chcem sa vrátiť k uplatneniu a oplatneniu metódy KBS a o ekologických rizikách, ktoré sme riešili v procese poskytovania licencií, ale chcem vám dať stručný pohľad na švedský systém e, riadenia jadrového odpadu. Pre nízkourovňový odpad použitý e, v reaktoroch, aj v odpadoch z nemocníc a v priemysle. Toto sa nazýva SFR, to bolo vybudované nedaleko elektrárne Fošmark transport sa robí pomocou špeciálnej lode po mori. SFR úložisko je 60 metrov pod Baltickým morom a bezpečnostný kontajner musí vydržať dlhšie ako 500 rokov. Kontajnery sú v tuneloch alebo v centrálnom sile. Uložisko má byť expandované, to je tá modrá časť na obrázku, aby sa mohlo aby sa mohol ukladať odpad z, z, z už odstavených švedských reaktorov. Vyhorené jadrové palivo pre jadrové elektrárne sa presúva do úložiska Klab na juhovýchodnom pobreží Švedska. Zariadenie Klab je 75 metrov e, v skale a palivo je vo veľkých jazierkach alebo bazénoch. A všetky, všetok odpad zo švedských reaktorov sa práve ukladá v týchto bazénoch, takže je tam dosť intenzívna prevádzka. V ďalšom kroku švedská firma SKP, SKB bude pokračovať s uplatňovaním uplatnením licencie a vybudujú konečné úložisko pre vyhorené palivo a e, licencia bude zahrňať aj závod, kde bude palivo uložené do kontajnerov, do medených kontajnerov. Tie sú dôležitou časťou e, bezpečnosti metódy KVS. Švedská metóda definuje lokalitu. To začal, tento proces začal v strede 70. rokov a veľa práce sa e, vykonalo v 70. rokoch, ako kolega povedal. To bolo už pred 30 rokmi, keď bola táto metóda e, vyvinutá. Súčasná verzia metódy, metóda KBS-3, to bolo, to bolo vybudované, vybudované v roku 1983, to je tá oranžová. Čiže táto metóda bola vyvinutá už pomerne dávno. A základná myšlienka za metodou KBS je vybudovať geologické úložisko 500 metrov e, v hĺbke, e, v hornine, tam sa e, vykopú tunely a v podlahe tunelov sú vybudované diery a tam sa ukladá palivo. Základný princíp sú umelé bariéry medí a ílu. A medený kanister alebo kontajner je najdôležitejšia bariéra a tento kontajner bude len mierne ovplyvnený koróziou alebo hrdzavením v priebehu 100 tisíc rokov. A IL má hlavnú funkciu, aby zabránil podzemným vodám, korozívnym podzemným vodám, aby sa dostali k medi. Uvidíte, že fínsky projekt uloží z predchádzajúcej prezentácie zo strany pána Petraka že to je kopia švedského projektu úložiska. Chcem zopakovať, že švedský projekt absolútne závisí od schválenia švedského a podľa švedskej licencii, ktorá by mala byť udelená v blízkej budúcnosti. Pred ukončení e, je diskusia o environmentálnych otázok, ešte predtým pár e, otázok o lokalite. E, po dlhej histórii zlyhaní pri hľadaní lokality SKB bola úspešná a vykonala skúmania na dvoch lokalitách, obe blízko jadrovej elektrárne. Jedna v Orskašám, kde je to zariadenie, a jedno v Forsmarku, kde je SFR. V júni 2009 jadrová elektráreň Forsmark bola zvolená zo strany firmy ako úložisko, kde má byť e, úložisko vybudované v Oskašame firma SKB pre jadrový odpad verejne vyhlásila, že plánuje predložiť žiadosť o udelenie licencie úložiska, úložiska KBS v Forsmarku 16. marca 2011. Žiadosť o licenciu bude predložená regulátorovi švedskému, švedskému úradu pre jadrovú bezpečnosť podľa jadrového zákona a environmentálneho zákona a žiadosť o licenciu poskytne regulátorovi právny základ, aby konal vo všetkých veciach e, rizik a môže žiadať všetky výsledky e, vypracované SKB a niektoré z nich e, vypracovať teraz spoločnosť. Predbežné vyhlásenie o kompletnosti žiadosti sa očakáva v priebehu troch mesiacov, takže v budúcom lete môžeme mať dobrý náznak zo strany regulátora, ako vnímajú metódu KBS v súčasnosti celý proces prehodnotenia licencie, ak bude postupovať tak, ako SKB dúfa, bude trvať 3 roky alebo viac. A regulátor a súd poskytnú odporúčania vláde len vtedy, ale, ale teda vláda nakoniec rozhodne, či sa povolenie poskytne alebo nie. A takéto rozhodnutie nepríde zrejme skôr ako v roku 2014. Je tu niekoľko environmentálnych obáv, ktoré treba rieš, riešiť v rámci tohto procesu revízie licencie. Uh, toto palivo nesmie uvoľňovať radioaktivitu počas obdobia 100 tisíc rokov. To už bolo povedané predtým. Geologické úložisko v švedskej hor- hornine 500 metrov pod zemou má tam korozívne podzemné vody a za použitia metódy KBS treba sa spolahnúť na tieto bariéry eh, medí a ilu, aby izolovali jadrový odpad od prostredia. Chemické a biologické prostredie bude ohrozovať umelé bariéry a nedá sa to všetko predvídať. Samozrejme, veľa z toho sa očakáva, zohľadňuje v bezpečnostnej analýze, ale rozhodne sú to otázky, ktoré, ktoré o ktorých ešte nebolo rozhodnuté. Koncepcia KBS je model, kde model, či je model úplne kompletný. O tom sa ešte teraz diskutuje. Možno najdôležitejšie bola tu diskusia vo Švédsku aj medzinárodne za posledné roky ohľadne základnému chápaniu KBS. To znamená, či meď je inertná alebo imúna voči e, korózii v týchto kontajneroch počas toho dlhého časového obdobia. Kontroverzia zostáva nevyriešená, ale výsledky korózie medí spôsobujú zásadné problémy. Vo Švedsku sa očakáva, že bude že bude niekoľko dôbľadových sa najbližších 100 tisíc rokov a glaciácia bude viesť k rôznym e, k zmenám v chemickom a biologickom prostredí, čo bude ovplyvňovať meď aj iod. To isté platí aj pre e, Fínsko, kde sa musí zohľadniť e, ľadovec pri modelovaní úložiska rovná, rovnaká situácia nastala za posledných 100 tisíc rokov a treba to vymodelovať na najbližších 100 tisíc rokov. To znamená, o, očakávajú sa tri ďalšie ľadové doby počas toho časového obdobia. Zaľadnenie takisto fyzicky ovplyvní úložisko, budú tam laterálne pohyby, permafrost, dlhodobý mráz a dlhodobé fyzické a chemické dopady na úložisko, to predstavuje množstvo nezodpovedaných otázok bezpečnostnej analýzy. Firma SKB skúma všetky tieto záležitosti a myslí si, že to má pod kontrolou, ale samozrejme proces udelenia licencie ukáže, čo si o tom myslí regulátor a či s tým súhlasí. Netreba zabúdať na to, že máme problém e, e, plutónia, ktoré sa používa v jadrových výbušninách, aj toto je tiež e, dlhé riziko nad 100 tisíc rokov, takže treba mm, toto monitorovať pre najbližšiu budúcnosť. Teraz prejdem, prejdem k tomu, čo sa môže stať počas procesu udelovania licencií. Najprv sú isté právne otázky. E, Švedský úrad pre e, bezpečnosť žiarenia a environmentálny súd budú musieť riešiť rôzne otázky bude sa musieť vypracovať napríklad environmentálne hodnotenie dopadu, potom otázky toho, že či komplexný model pre dlhodobú bezpečnostnú analýzu bude vhodný, či teda tá bezpečnosť bude náležite zohľadnená, potom či je tam či sú tam pokryté scenáre pre Eh, či teda nedôjde eh, k erózii eh, ílu a či nedojde k úniku radioaktivity a tak ďalej. A potom sú tiež obavy, čo sa, stane, čo sa môže stať s tým úložiskom počas prvých tisíc rokov. Je uh, E, dôležité porozumieť, že je tu len veľmi malá experimentálna podpora pre tú základnú myšlienku, že meď nekoroduje v prostredí úložiska. Zatiaľ teda, ako som povedal, e, tie experimenty nie sú dostatočné. Predovšetkým počas prvých e, tisíc rokov môže byť veľmi Eh, horúce to palivo a eh, otázka je, že či ten íl mm, napuchne a že či sa bude správať tak, ako vlastne eh, je predpovedané, to je aj potrebné ale ako som povedal, e, môžu byť veľmi závažné e, problémy s koróziou medí počas prvých tisíc rokov. Potom ďalšie licenčné otázky sa týkajú mm, zasahovania, rôznych scenárov zasahovania rizika s e, spätným využitím a potrebujem pre dlhodobé monitorovanie risky pre úmyselné či neumyselné zasahovanie musia byť vyvážené s pozitívnymi aspektami spätného využitia a nakoniec sú tu aj otázky týkajúce sa alternatívneho výberu miesta a metód, ktoré sú dôležité pre implementáciu švedského environmentálneho zákona. E, toto treba dodržiavať aj pri podaní e, žiadosti SKB musí dokázať, že miesto bolo vybraté vhodným spôsobom a že je toto najlepšie miesto. A čo teda znamená to najlepšie miesto, to musí rozhodnúť súd, ale je tam niekoľko vecí, ktoré treba zodpovedať. SKB tiež musí dokázať, že e, využíva alternatívne metódy m, mm, vhodným spôsobom, či teda existujú nejaké alternatívy, lepšie alternatívy. A dosť, e, jedna z metód, o ktorej sa dosť teraz diskutuje, je aj uskladňovanie prostredníctvom hlbokých vrtov. A použitie takýchto hlbokých eh, vrtov by mohli podporiť alebo poskytnúť aj lepšiu environmentálnu dlhodobú bezpečnosť, aby mohli byť menej problematické pre eh, úmyselné či neumyselné eh, zásahy. Takže aké sú tie hlavné problémy? A čo by sa to dostalo, ak by napríklad boli nejaké problémy pri tom procese udeľovania licencie? Hoci je veľmi ťažké predpovedať e, ten presný vývoj počas procesa udeľovania licencie, je možné, že tam budú isté veľké problémy pre spoločnosť SKB pri revízii. Udelenie licencie pre metódu KBS nie je zatiaľ isté ak e, sa nájdu nejaké závažné problémy týkajúce sa korózie medí, je otázka, že či sa to dá nejako modifikovať, aby táto metóda KBS, alebo či tento koncept použitím bariér, umelo využitých, e, vytvorených bariér na dosiahnutie dlhodobej bezpečnosti, či tento koncept treba úplne e, zanechať. Dokonca aj vo Švedsku E, teda sme videli, že takéto úložiská sa stávajú blízko jadrových e, elektrární, takže e, samozrejme metóda vyberania miesta je veľmi dôležitá a tiež to znamená, že metóda KBS môže mať vplyv potom na riadenie odpadu vo Fínsku, Kanade alebo Veľkej Británii alebo na tých miestach, kde sa plánuje použitie tejto metódy. A nakoniec tí, ktorí by chceli získať viac informácií, tu vidíte webovú stránku švedského úradu NGO mimovládneho úradu pre revíziu e, riadenia nukleárneho odpadu mkg.se a potom aj švedského regulátora úradu pre jadrovú bezpečnosť a vidíte aj stránku SKB. Takže tuto by som ukončil svoju prezentáciu a ďakujem vám pekne za pozornosť. So, last but not least, uh, Dennis Kugelmann. A teraz prosím Denis Kugelmann, kde je, ktorý je výkonným riaditeľom Back and Business Group. Dobré ráno, dámy a páni. Skôr ako Skôr ako sa budem venovať téme recyklácie, chcel som sa s vami podeliť o to, o čom hovoríme, keď hovoríme o jadrovom odpade. Vidíte, že pre Francúzsko, ktoré je dobrým príkladom, pretože viete, že veľká časť našej elektriny je z jadrových elektrární, znamená to pre každú osobu 10 gramov odpadu porovnaní s 14 tisíc kilogramami, so 140 kilogramami nebezpečného odpadu. Chcem vám len povedať, že jadrový odpad klesa, ale pritom mm, chemicky nie. Takže budem teraz hovoriť ale o recyklácii. Keď hovoríme o recyklácii, musíme sa zaoberať tým, čo je jadrové palivo tu nás som vám ukázal veľmi klasické palivo, ktoré pri dodávke do jadrovej elektrárne obsahuje okolo 500 e, kg uránu. Po spracovaní a vyťažení na energiu za 4 roky na konci e, vyhorené palivo obsahuje okolo 95 uránu, 1 plutónia ktoré vzniklo počas jadrovej reakcie a okolo 4 e, produktov štiepenia, ako sme o nich aj dnes ráno hovorili. Keď hovoríme o recyklácii, hovoríme o tých 96 recyklovateľného materiálu uránu a plutónia. A ako to robíme? Robíme to tým, že zozbierame vyhorené palivo od našich partnerov, vo Francúzsku recyklujeme toto použité palivo, balíme odpad z paliva a, pod, a e, produkty zo štiepenia, to je tak povediať ten popolček z tejto reakcie. Tento odpad balíme a vytvárame úplne nové palivo s obohateným uránom a takto nahradzujeme urán, plutónium, ktorý je veľmi energeticky bohatý materiál. A 1 gram plutónia zodpovedá presne jednej tone ropy pri výrobe elektriky v elektrárni. Toto dodáme zákazníkovi ako celkom nové palivo a potom do, dočasné uschladnenie dodávame zabalený odpad, toto nie je projekt, toto je realita, ktorá začala v 70. rokoch tu v Belgicko. Prvé MOX e, si sme použili v Belgicku a dnes máme 36 jadrových elektrární v Belgicku, ktoré využívajú MOXy. Je to vo viacerých krajinách, neprečítam to všetko, čo tu je uvedené, vidíte to na obrázku. Je to v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku a keď sa pozrieme aj mimo hranice únie, tak napríklad Japonsko tiež využíva MOXy v rastúcej miere. Aj v Spojených štátoch v jednej jadrovej elektrárni máme e, palivo MOX, ktoré overujú na budúce použitie MOXov v jadrovej elektrárni v Spojených štátoch. Keď hovoríme o znovu obohatenom uranovom palive, je to tá istá ten istý príbeh 19 reaktorov v Európe používa znovu obohatené uranové palivo. Je to teda palivo z recyklovaného materiálu. Chcem hovoriť o tom odpade, ktorý upravujeme. Ako som povedal, máme dva kategórie odpadu. Je to štrukturálny materiál z paliva, je to tak povediať ten kovový materiál, ktorý neobsahuje žiaden jadrový materiál, žiaden kontaminujúci materiál. Je to len materiál, ktorý bol e, v kontakte s uránom, plutónom a pr- e, produktami štiepenia. Používame ho, alebo ho teda e, stlačame ho ako klasický kovový materiál, aby sme zmenšili objem. Pokiaľ ide o produkty štiepenia, tak ako pokročujeme. Každý vie, že olovo je veľmi toxický chemický prvok, materiál. Každý pije z kryštálového pohára, ale kryštálový pohár je olovené sklo. Keď pijete z kryštálového skla, tak tam nedoschádza k otrave olovom. Keď e, ho rozbijete, neunikne olovo do ovzdušia. A pri našom retrifikačnom produkt, procese ide o to. Tento produkt sa uzavrie do matrixy, do matice a keď ho rozbijete, máte vlastne dva bloky skla, v ktorom sú produkty štiepenia, ale tie neunikajú do atmosféry. Na konci, toto je ten projekt zosklovatenia, tak povediať, e, vitrifikácie, čo znamená, že tento materiál nemôže uniknúť a takto zjednodušujeme aj dopravu a zjednodušujeme aj prevádzku v dočasnom skladovaní. Ale toto nie je jediný dôvod, prečo tu používame tento univerzálny kanister. E, ten sa používa vo viacerých krajinách. Tu máte oranžové krajiny, kde môžeme takto pracovať. Je to Holandsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko a Japonsko a proces licencovania prebieha aj v Španielsku, Taliansku a Austrálii, pretože recyklujeme aj, reak- aj paliva z študijných reaktorov. Takže pokiaľ ide o dlhodobú bezpečnosť, používame naše kanistre, ktoré sú e, známe. Chcem povedať, že, že tieto kanistre už neobsahujú žiaden štiepný materiál. E, to, neznam, to neznamená, že sme ale už za vodou. Tieto kanistre sa budú skladovať a nieraz sa znamená to, že v nich nie je plutónium. A dá sa povedať, že v inom v iných situáciách sme vlastne plutónium zachovávali a tvorili plutóniové bané pre budúcnosť. Ale v súčasnosti tieto naše kanistre to nemajú. Pokiaľ ide o recykláciu, tak používame dopravu, keďže to je naša stratégia. To je, to je doprava, ktorá je špecifická a sledujeme požiadavky Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedne. Všetko je to monitorované, je to robené pod dohľadom oddelenia, ktoré sa zaoberá aj prepravou. Všetci, e, ktorí sú zapojení do prepravy, sú e, vyškolení Povedzme si niečo o tej recyklovacej stratégii. Spomenul som vitrifikáciu. A ako sa využíva taká technológia na svete? Spomenul som Francúzsko, Veľkou Britániu, um, Sellafield. A to je tá istá uh, technológia, ktorá už dávno sa využíva napríklad v Japonsku a rovnaká stratégia, ktorá sa využíva aj v Číne. Uh, recyklácia v rámci jadrových elektrární v Číne veľmi často a už dlho počúvame o tom, že indická stratégia je tá istá a vlastne aj v Číne dochádza k recyklácii vyhoreného paliva. E, spomenul som palivo alebo technológiu MOX. Rozhodlo sa, že sa bude využívať aj v USA, aby sa e, odstránilo plutónium E, máme takéto zariadenie, je takéto zariadenie v, v Južnej Karolíne. V roku 2016 by sa malo začať využívať to zariadenie na, na výrobu elektriny. A preto teraz prebieha aj testovacia prevádzka Keď sme spomínali vitrifikáciu, je to proces, ktorý sa využíva pri recyklácii v Japonsku, Veľkej Británii, bude sa používať aj v Číne, aj v Indii. Je to proces, ktorý sa využíva stále, ale niektoré krajiny e, e, spracovajú takto tekutý odpad, to je proces, ktorý sa napríklad používa v eh, rieke Savana. Eh, tam eh, ide o stránenie vysokoúrovňového odpadu. Keď hovoríme o recyklovaní, hovoríme o odpadom hospodárstve a najmä o recyklovaní, to znamená využití materiálu na tvorbu energie. Tu sa vám snažím ukázať, na dôsledky stratégie na objem odpadu, ktorý sa má uskladniť s objemom energie, ktorá sa má vyprodukovať a porovnávam to so súčasnou situáciou v Únii, kde som priradil aj nový projekt, ktorý je tu veľmi dobre známy. Takže aká bude situácia v roku 2030, keď budeme mať tieto dve stratégie? Ako by to vyzeralo s priamým uskladnením a s recykláciou? Keď máte E, uskladnenie, odstraňovanie, e, zneškodňovanie odpadu neprodukujete žiadnu energiu, ale to len uskladňujete a máte takmer 250 tisíc kubických metrov e, met- odpadu, baleného odpadu. Pri druhej stratégii by sme si mali predstaviť, že toto všetko by sme zrecyklovali a mali by sme pri recyklácii vyprodukovať 11 tisíc teravatov, e, teravatov energie. To zodpovedá 15 rokom spotreby elektrickej energie v európskej domácnosti na 15 rokov a objem, ktorý musíme e, zneškodniť, bude len 50 tisíc e, kubických metrov. To znamená, že konečný objem odpadu, ktorý musíme odstrániť na konci, klesne 5 krát. Ako viete, my odstraňujeme plutónium a znižujeme tým radiotoxicitu tohto odpadu. Ale implementácia tejto stratégie si vyžaduje čas. Zobral som francúzsky preklad, kde sme začali v 70. rokoch. Andra, to je naša agentúra pre odpadové hospodárstvo, vznikla v roku 1980 a vidíme, že všetky tieto prípravy, toto budúce skladovanie, zákony a tak ďalej, e, kompaktovaný odpad e, sa bude realizovať v roku 2020-2025. To znamená, že je to 55 rokov od začiatku tohto príbehu. E, skladovanie hospodárstva vyhoreného paliva je dlhodobý proces a preto by sme mali dopredu uvažovať a všetko predvídať a preto v Arive si myslíme, že smernica o radioaktívnom odpade a, a e, riadenie vyhoreného použitého paliva je veľmi dôležitá, pretože umožní udržateľným spôsobom zvládnuť tieto dve veľké výzvy a prispeje k akceptácii jadrovej energie a vytvoríme európsky model a e, umožníme tak vybudovať právny rámec, ktorý bude uplatniteľný na všetky časti tohto procesu. Chcel by som len zdôrazniť, že čo je pozitívnym dôsledkom recyklácie. Poprvé, ušetríme až 25 prirodzeného uránu, keď recyklujeme urán a plutónium. Toto je ďalšia veľmi dôležitá vec, pretože všetky prírodné zdroje, to je jasné, vždy musíme šetriť pre budúce generácie prírodné zdroje, vrátanie uranu. Po druhé, ako viete, že pri využívaní prírodných palív dochádza väčšinou k narastu ceny, ale keď máme recyklovaný odpad, recyklované palivo, to je majetkom zariadenia, ktoré sa podáva len na recykláciu. To znamená, že tie náklady sú vopred známe a nepodliehajú takémuto takým výkyvom, ako je to v prípade prírodzených e, zdrojov. A táto dnešná stratégia nie je v protiklade s budúcim vývojom. Hovorili sme ráno o transmutácii, o generácii 4 pri reaktoroch. Naša stratégia je kompatibilná s budúcnosťou. Toto nie je projekt, my toto už robíme niekoľko desaťročí na priemyselnom základe, v priemyselných zariadeniach, komerčným spôsobom, Hovorili sme o nákladoch. Náklady sú len percentom ceny alebo nákladov e, elektrickej energie. Platia nás výrobné zariadenia a e, dávame prácu takto viac ako 10 tisíc ľuďom vrátanie, vrátanie subdodávateľov. A to je skutočne ekonomika, hospodárnosť, priemyselné odvetvie a na poslednom obrázku by som chcel povedať, že my všetci potrebujeme energiu na planete, my všetci potrebujeme obnovoteľné zdroje energie, to je súčasťou e, tohto riešenia, ale jadrová energia je tiež súčasťou tohto riešenia. A vidíte, že aj jadrová energia je recyklovateľná energia. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ja, tak mi šac. Chcem sa poďakovať. Tým sme naplnili paletu tých informácií k tejto téme, ale ešte naše stretnutie sa neskončilo a máte teraz príležitosť, kolegovia, kolegyne a kolegovia, položiť niekoľko otázok. Keď sa pozerám na hodinky, prosím, skoncentrujte to, aby mohli tí naši traja páni koncentrovane odpovedať, alebo stručne odpovedať. Ja, ja sa chcem opýtať k technológii KBS. V tých medených kontajneroch teplota bude dosť vysoká podľa mňa. Takže v súvislosti s tým, keďže to bude izolované miesto, táto konkrétna teplota môže narásť po niekoľkých sto rokoch. Teplota môže narásť a bodu, keď sa všetko začne taviť. A bentonit za vysokých teplot sa jednoducho rozloží, takže mm, nebudeme schopní splniť tú funkciu izolačného systému. A e, žiarenie gamma poruší konštrukciu a štruktúru medí a korózia bude proces, ktorý bude postupovať oveľa rýchlejšie. Je tu spôsob, ako monitorovať teplotu v týchto kontajneroch a či je nejaký systém vetrania, aby mohol chladiť obsah týchto kontajnerov. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ja mám ešte jednu otázku na Johana Svana a síce chcela by som vedieť, ako to môže byť, že toľko pochybností existuje ohľadne tej metódy KBS v súčasnosti. A napriek tomu v toľkých iných krajinách je švedský model ešte stále uprednostňovaný. Takže, takže táto, to znamená, tie ostatné krajiny, ktoré bez dôkazu bezpečnosti tohto modelu sa pripojili k švedskému modelu a ako je to technicky možné. A potom mám jednu otázku alebo príspevok k predstavení francúzského modelu. Sú Francúzi v Areve sú si istí, že najbližší nábeh eh, ďalšej, fáz, ďalšej fázy rozpracovania MOXu bude úspešnejší než prvá fáza, pretože vo Francúzsku to už grandiozne raz zlyhalo a situácia vo Francúzsku momentálne nie je taká, že by mohli povedať, že e, recyklovanie prebehlo veľmi úspešne, že nemáme žiadne e, problémy s odpadom, ale situácia je taká, že Francúzsko je tá krajina, ktorá má najväčšie množstvo radioaktívneho odpadu e, v celej Európskej únii a niektoré myšlienky, ako sa s tým dá zaobchádzať, ale v skutočnosti žiadna realizácia tu neexistuje. A potom pánu Patakovi, vy ste hovorili niečo o nákladoch pre Fínsko. Tam ste vypočítali 100 rokov, ak som tomu správne porozumela, a po 100 rokoch ste neuvádzali žiadne ďalšie náklady pre uskladňovanie. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Nie je tomu tak, takže dám teraz príležitosť kolegom, aby zodpovedali pán Pataka prvý alebo pán Slan. Kto chce začať? Vy? Ďakujem. Ja odpoviem vo Finčine. Najprv chcel by som komentovať KBS 3 a problém medených kontajnerov. Tu skutočne situácia nie je taká, že by teplota sa zvyšovala potom, ako boli kontajnery umiestnené do skalného podložia to radioaktívne teplo bude znamenať dokonca, že teplota bude v čase klesať. A keď som vám ukázal tie časové harmonogramy, uvidíte, že časový rozsah tam bol pomerne dlhý, pretože najprv musíme počkať desiatky rokov, aby e, vyhorené palivo, ktoré je vo vodnom kontajneri, v kontajneri, aby sa dostatočne schladilo. To bude trvať 40-50 rokov a potom môžeme prejsť do konečného úložiska. V tomto prípade my miešame palivo, ktoré je horúcejšie a ktoré je chladnejšie. Takže keď ten kontajner, ktorý v našom prípade obsahuje 12 tyčí, obsahoval by horúce aj studené tyče, ktoré znižia priebernú teplotu. Takže od začiatku teplota e, mimo kontajneru nesmie prekročiť 100 stupňov Celzia. To je východiskový bod. Potom je tu otázka nákladov. Ja som vám ukázal tabuľku, ktorá obsahuje celkové náklady a potom som vám ukázal časový harmonogram, kde ide o odstavenie úložiska po 100 rokoch. Fínska legislatíva to má ako východisko, má tam princíp, že úložisko musí byť e, uzavreté, zablombované a potom to bude e, prevedené od firmy posíva na fínsky štát a fínsky štát bude zodpovedný za úložisko. Ale ja si nemyslím, že náklady zo stráženia zaplombovaného konečného úložiska budú vysoké. Náš plán je taký, že po konečnom uzavretí úložiska to úložisko si nevyžaduje e, zvláštnu opateru alebo ochranu a to je zahrnuté do našich výpočtov. Ďakujem. Mr. Patraka has of course stated Pán Patraka správne povedal, že teplota nestupne tak, že by tam bol problém s roztopením alebo rozstavením tých e, medených e, kontajnerov. Ten systém by mal fungovať tak, že po istých rokoch teplota by nemala presiahnuť 100 stupňov, pretože inak by voda, voda vyvrela a to by bol problém. Tá teplota by mala byť e, medzi 40 e, až 90 e, stupňov asi počas tisíc rokov. A viem, že ešte stále vo Švedsku prebieha aj diskusia o žiarení gamma, nakoľko to ovplyvní meď. Niekoľko týždňov dozadu sme mali stretnutie a jeden z profesor Rose sa spýtal SKB na túto otázku a myslím si, že nebol uspokojený odpovedou, ktorú dostal. Takže je to jeden z problémov. Nebude žiadne meranie e, teploty. Ten si bude v prevádzke, ale potom, keď sa to odstaví, tak e, vlastne to už nebude problém. E, teraz pani Rebeka Harms, ako to, že existujú také povinnosti o švedskom modeli, vo Švédsku aj e, mnohí ľudia, aj ja vidím tento model ako pozitívny. Keď sa ten proces pred šiestimi rokmi začal, tak sme rozmýšľali nad tým, že budeme musieť rozmýšľať najmä nad alternatívnymi e, miestami alebo metódami, ale sú určite hlavné problémy, predovšetkým sa týka korózie medí, ktoré Možno aj preto, lebo ten systém je taký malý, Švedsko je malá krajina a len istý počet ľudí pracuje v tom systéme a neexistuje tam možno také nezávislé hodnotenie. Všetko, všetky peniaze z výskumu idú e, spoločnostiam, respektíve na výskum idú zo spoločnosti, takže môže tam byť istá, uh, istá chýbajúca nestrannosť a potom tiež je situácia, keď eh, ten priemysel má všetku zodpovednosť. Ten regulátor musí byť veľmi silný, aby eh, kontroloval činnosť priemyslu a mnoho rokov sa regulátor len pozeral na to, čo sa dialo v priemysle, ale nie dostatočne podrobne tam, kde sa nám kad nerobil výskum zo strany SKB eh, eh, koncom 80. rokov sa začalo diskutovať o tejto korózii medí, ale potom neskôr to bolo z, opäť zmietnuté pod koberec. Potom náklady na úložisko. Vo Švédsku by sa o to postaral vlastne štát po odstavení alebo zavretí takéhoto úložiska. Ale v tom úložisku teda by bolo plutónium, vyhorené palivo, bolo by tam riziko proliferácie, tak preto musí byť tam istý dohľad aj zo strany medzinárodného spoločenstva nad týmto miestom. A samozrejme to by sa muselo konať v podstate nepretržite aj, aj tisíc, tisíce rokov. Medzinárodná spoločnosť alebo spoločenstvo bude musieť na to dozerať a to nebude stať až tak veľa. Samozrejme, budú isté náklady, ale ťažko povedať, že koľko presne by to stálo. Last but not least, uh... A teraz pán Hugelman v neposlednom rade. Na mňa boli, myslím, že dve otázky. Jedna sa týkala uh, otázky otázky Super Felix a potom otázky alebo postavenia Francúzska. E, nechcem pri tej prvej otázke zachádzať do podrobností, my sme vlastne uzavreli to zariadenie e, aj z mnohých politických e, dôvodov. Bolo to vlastne taká zmes technických politických dôvodov. A len chcem pripomenúť, že Fenix alebo Super Fenix e, fungoval veľmi dobre počas dlhej doby a mm, bolo to odstavené nie až tak dávno. Ale Fenix a Super Fenix, e, tam e, sme, tam sa produkovalo palivo, MOX, to je tá istá vlastne technológia ako pre tie rýchle reaktory. A recyklovali sme vyhorené palivo e, prostredníctvom technológie, ktorá bola plne v súlade s technológiou rýchlych e, reaktorov. Ehm, bolo to aj pod dohľadom e, úradu, francúzského úradu pre jadrovú energiu. Takže takto by som možno zodpovedal na časť vašej otázky, ale uh, Nebudem zdôrazňovať teraz už tie technické alebo politické e, pozadie. A Teraz e, množstvo odpadu. Treba zobrať do úvahy dva parametre, keď hovoríme o množstve odpadu. E, kvantitu elektrickej energie, ktorú vyprodukujeme, na megawaty alebo na teda Eh, jadrovú eh, elektráreň alebo na tónu eh, paliva a môžeme povedať, že pri keď teda hovoríme o tej celkovej kvantite, môžeme povedať, že ten program je veľmi zaujímavé. Takže ak keď sa rozmnoží alebo roznásobí ten obsah alebo množstvo odpadu, kvantita by mohla byť vyššia pre niektoré krajiny, pre niektoré jadrové elektrárne a zasa menej pre iné jadrové elektrárne, takže treba brať do úvahy aj technológie, čo sa potom znásobí aj e, kvali, kvantitou elektrickej energie. Takže treba brať do úvahy tieto dva parametre a nielen tú absolútnu nielen tú absolútnu situáciu alebo kvantitu odpadu. najväčšie množstvo radioaktívneho odpadu, ktoré sa uskladňuje v USA. Ja Uh, myslím teda, že vy ste sa asi pýtali skôr na Európu, ale nie na celý svet. Ale chcem ešte pripomenúť, že Eh, na to mieste, ktoré som spomínal, kde sa eh, uskladňuje vitrifikovaný odpad. Eh, je to robené pod dohľadom Medzinárodnej agentúry a organizuje sa tam návšteva 28. januára. Návštevníci sa budú môcť prejsť po prevádzke tam, kde sa teraz ukladá všetok vitrifikovaný jadrový odpad. Je to len veľmi malé množstvo odpadu, aj keď je to teda dosť veľké množstvo v porovnaní s inými krajinami. Dobre, takže sa chcem poďakovať. Ešte jedna dodatočná otázka, pani Harps. Ja som myslela aj na Francúzsko, že situácia by mala byť tak systematickejšie e, opísaná, lebo ja si myslím, že aj pre prácu výboru k tejto téme je to zaujímavá krajina, pretože využitie jadrovej energie vo Francúzsku hrá najväčšiu úlohu v EÚ a súčasne treba povedať, že atomový odpad, jadrový odpad, ktorý momentálne existuje vo Francúzsku, ja mám svoj zoznam, môžem ho poskytnúť výboru, kde je prehľad o skutočnom množstve odpadu vo Francúzsku v rôznych kategóriách odpadov a v rôznych e, množstvách. Ale môžem vám povedať jedno číslo, ktoré ma trošku šokovalo, keď som sa zaoberala situáciou vo Francúzsku v porovnaní s inými krajinami. To, čo súčasne popisujem ako jadrový odpad v súčasnosti momentálne vo Francúzsku je to viac ako tisíc lokalít, kde sa to skladuje alebo predbežne, prechodne skladuje a v blízkej e, e budúcnosti sa to bude musieť systematizovať a budú sa tam musieť e, uplatniť najvyššie bezpečnostné e, opatrenia, ako povedal komisár Oettinger, čiže konkrétne zaobchádzanie s dnešným odpadom v celom rozsahu vo Francúzsku tento problém sa nevyrieši tými technikami a technológiami, o ktorých hovorili teraz naši rečníci. Je to prísľub pre budúcnosť, ale vzhľadom na realitu vo Francúzsku podľa mňa to tu nie je pokryté. Dobre, chcete ešte raz, pán Oberman? Ja si myslím, že tieto čísla pochádzajú z PNN GTR vo Francúzsku. To je Národný program spravovania jadrového odpadu. To je dokument, ktorý je produkovaný každý rok aby všetok jadrový odpad na našom území, vrátanie aj malých producentov, vrátanie všetkých nemocníc, e, zubárov, ktorí používajú radioaktívne zdroje a všetko. Preto hovoríte o tisícich lokalitách. Neexistuje tisíc nukleárnych lokalít vo Francúzsku. Keď hovoríme o tom, jadrový priemysel, jadrové elektrárne, recyklačné, moxové závody, počet je oveľa nižší než tisíc. Oveľa, oveľa nižší. Ďakujem za dodatočné vysvetlenie. Teraz nevidím, že by sa niekto hlásil o slovo Takže s tým sa chcem poďakovať kolegom, hosťom a hlavne rečníkom. Pri ťažkej téme ste nám pomohli s dodatočnými informáciami a ukazuje sa to, že je vždy dobré hovoriť o zložitých témach a poskytovať informácie, o ktorých veľmi nevieme veľa, takže sme teraz trošku istejší. Mnohí kolegovia využili prístup na otázky, niektorí nie ale mnohí vedia presne, ako sa to má robiť ako zaobchádzať s týmito